Dobré ráno, kolegovia, prosím, láskavo sa usadte. Otváram týmto schôdzu výboru AFEC. Dnes v útorok 16. februára, ako vidíte, máme dve časti našej schôdze, dopoludnejšiu a popoludnejšiu. Prvý bod na programe, navrhujem, aby sme schválili program dnešnej schôdze. Sú nejaké námietky, prosím, k zneniu programu? Zdá sa, že nie, tak budeme považovať e, program s týmto za schválený. Ďalej druhý bod. Oznámenia. Pán predseda príde tesne pred 10. hodinou. Má totiž iné povinnosti, ktoré súvisia s prípravou Európskej rady tento týždeň vo svojej ďalšej funkcii, ktorá sa týka možného odchodu Veľkej Británie z EÚ. Teraz prejdeme teda i hneď k hlasovaniu. Prosím, láskavo si pripravte hlasovacie kartičky. Prvý bod, e, o ktorom budeme hlasovať, je návrh stanoviska o absolutóriu vo veci plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie za finančný rok 2014 konkrétne oddiel 3, komisia a výkonné agentúry. Spravodajcom bol pán Preda. Chcete sa prosím ujať slova? Pán Preda, nech sa páči. Ďakujem pekne. Nechcem v tejto chvíli už nič povedať. Dobre, takže začíname hlasovať. Pozmeňovací návrh 1. Otváram hlasovanie. proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 6 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 7, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 8, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 9, kto je za? proti, zdržali, zdržali sa prijaté. 10, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa prijaté. 13 za, proti, zdržali sa prijaté 14 za, proti, zdržali sa, prijaté 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz ústny pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej budem hlasovať elektronického návrhu stanoviska v takto upravenej podobe. Otváram hlasovanie.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 Aj pán Bertini, aj pán Asis hlasujú za. Takže to prirátame k pani Píri. Konec hlasovania. Návrh bol týmto schválený. 8 hlasov proti, 37 za. Treja sa zdržali, želáme pánovi Predovi. Okay. Now it's, now it's this one. Maintenant, c'est ça. OK. We immediately move on. I hneď prejdeme k bodu 4. A tým je návrh stanoviska o absolutóriu plnení všeobecného rozpočtu EÚ za finančný rok 2014, oddiel 10 ESVČ. Spravodajcom aj tu je pán Preda. Kristian, chceš sa vyjadriť? Chcel by som sa len poďakovať sekretariátu za prácu, za list, ktorý nám zaslali ti všetkým kolegom, najmä socialistom, za ich spoluprácu. Merci beaucoup, euh, monsieur Pre. Ďakujem pekne. Teraz pristúpime teda k hlasovaniu. Návrh 1, kto je za? Proti? združili sa? Zamietnuté? Návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 4 a 5, kto je za? Proti? Zdržali sa. Overíme si to, nie som si istý, ako to eh, celkom vyzeralo. Teda overujeme si návrh 4 a 5. Nech sa páči, hlasujte. hlasov bolo proti, takže zamietnuté návrh 6. Kde za? Proti. Zdržali sa zamietnuté 7. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté 9 za proti, zdrželi sa zamietnuté. 10 za, proti, zdrželi sa zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa prijaté. 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa prijaté. S ústnym pozmeňujúcim návrhom 2, tiež spolu schválené ďalej návrh 16 za, proti, zdržali sa prijaté. 17 s ústnym pozmeňujúcim návrhom 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. A návrh 18 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej prejdeme k elektronickému hlasovaniu návrhu stanoviska v takto pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. koniec hlasovania. Návrh stanoviska bol týmto schválený. 40 hlasov za, 8 proti. Blahoželáme pánovi Predovi a príjemné stretnutie s vašim predsedom vlády. Teraz si dáme 20-minútovú prestávku. Iránsky um, minister zahraničných vecí príde o 15 minút zhruba medzi nás.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 Uh, good morning again, dear colleagues. Uh, Dobré ráno. Začneme teraz s piatým bodom na našom programe. Prosím, láskavo sa všetci usadte. Chcel by som privítať na schôzi nášho výboru AFET pána ministra zahraničných vecí Iránskej islamskej republiky, jeho excelenciu um, pána Javada Zarifa, ako aj celú delegáciu z Iránu, ktorá dnes prišla sem medzi nás. Chcem sa neskôr poďakovať pánovi ministrovi Zarifovi za to, že prijal naše pozvanie prehovoriť k výboru AFET. Je to jeho prvá návšteva do teda v európskych inštitúciách po spoločnom pláne zo 16. januára 2016 vtedy Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu oficiálne potvrdila, že Irán splnil všetky svoje záväzky vyplývajúce z prvej fázy tohto programu, čo spustilo zrušenie uvalených sankcií um, okrem iného OSN. Podpis tohto spoločného plánu otvára novú fázu príležitosti pre nové vzťahy medzi EU a Iránom. Európsky parlament podporoval vždy vzťah s Iránom a vrátanie o tvorenie novej delegácie EÚ v Iráne. Opätovné začatie rokovaní o dohode medzi EU a Iránom o obchode a spolupráci je tiež našim spoločným úsilím veľmi veľkým záujmom si vypočujeme, pán minister, vaše názory o budúcej podobe spolupráce EÚ s Iránom. Chcem ešte pripomenúť tiež veľmi dôležitú aktuálnu návštevu eh, výboru FED pod vedením nášho predsedu ešte pred eh, uzavretím eh, jadrovej dohody s Iránom, čo tiež prispelo prostredstvom tejto Európskej parlamenty diplomácie k úspešnosti celého tohto procesu. Isté, že najviac sa o to pričinila pani vysoká predstaviteľka Federika Mogherini a ostatné krajiny, ktoré sa úzko angažovali v tomto procese. Vážny pán minister, v posledných mesiacoch sme boli svedkami dosť výrazného zhoršenej situácie v oblasti bezpečnosti na Blízkom východe. Celý tento región je poznamenaný veľkými zmenami, vzmáha sa Daesh, taktiež konflikty v Jemene a v Sýrii sa prehlbujú a migračné toky, ktoré z toho vyplývajú, vystavujú Európu a krajiny v susedstve dosť zložitej situácii. Um, dve z našich delegácií, jedna pod vedením pána Broka, a tá navštívila Egypt a druhá delegácia, ktorú som mal to čas predsedať ja, sme navštívili Sádzka Arábiu a Katar a všetky tieto témy, ktoré sa týkajú nestability na Blízkom východe, a v Severnej Afrike, na Arabskom polostrove, boli prejednávané na týchto stretnutiach s najvyššími predstaviteľmi týchto troch krajín. Vážny pán minister, Európska únia a Irán majú pred sebou spoločné výzvy, aj keď nie vždy sa zhodneme v tom, ako ich riešiť. Mali by sme sa snažiť hľadať, čo je spoločné. Styčné body. Chcel by som sa dozvedieť, ako vy vnímate tieto otázky aj ostatné naše spoločné problémy vrátane vnútornej situácii v Iráne, vrátane ochrany ľudských práv štruktúra našej e, diskusie je spravidla taká, že vy ako host dostanete priestor na úvod. Dostanete zhruba 10 až 15 minút, keďže je to vaše prvé vystúpenie tu v našom výbore a ja som už naznačil, že tém je naozaj mnoho. Navrhujem, aby ste dostali 15 minút. Vidím, že je tu obrovský záujem, potom teda bude priestor klásť otázky, ale nie e, dlho, maximálne minútu, minútu a pol a potom dostanete priestor na záverečné odpovede. Vážny pán minister, nech sa páči, máte slovo. Good morning to everybody. It's a great pleasure and honor for me to have this opportunity. Ďakujem pekne. Dobré ráno všetkým. Veľmi ma teší, že mám príležitosť predstúpiť tu pre vás. Chcem najskôr oceniť, veľmi vysoko oceniť, nielen za to, že mám možnosť prísť medzi vás, ale tiež chcem poďakovať za podporu, ktorú ste nám poskytli alebo diplomácii a tiež, že ste tak významne prispeli k procesu pod vedením Katy Aštenovej a potom Federiky Mogherini, nehovoriac o práci Javiera Salanu ešte pred týmito dvoma dámami. Myslím si, že aj Európska únia, aj Irán môžu byť hrdí na to, že sa nám podarilo sfunkčniť diplomáciu, pretože pre nás Diplomacia je alternatívou k veľmi nepríjemným alternatívam, ktoré sú ešte reálne, ale ktoré by nepriniesli priateľné výsledky. Podarilo sa nám doceliť, aby diplomacia fungovala práve vďaka tomu, že sa nám podarilo zmeniť paradigmu nášho prístupu. Začali sme sa venovať otázke um, jadrovej problematiky s Iránom z EÚ ešte v roku 2003. Ja som mal tú čest eh, byť súčasťou týmu, ktorý začal rokovať eh, s E3. Eh, nebola to vtedy plus trojka, iba trojka. A potom, keďže sa to vrátilo späť na, na prejednávanie Bezpečnostnej rade, niektorí členovia Bezpečnostnej rady, ktorí neboli e, pôvodne členov tejto trojky, boli zahrnutí do tohto procesu. Teda Európska únia sa výrazne pričinila o úspech. A ak by sme nevychádzali e, z tejto spoločnej paradigmy a mohli sme e, skončiť v roku 2005 iba s E3, s týmito pôvodnými troj, troma členmi Bezpečnostnej rady. Ale nech už boli dôvody akékoľvek, vtedajšia politika v USA možno, možno sa pod to podpísalo niečo iné, nepodarilo sa to. V každom prípade teraz musíme zanalizovať, prečo sa nám podarilo vôbec dosiahnuť tento výsledok, záver a prečo sme ho dokázali aj plniť v praxi napriek mnohým neprajníkom, ktorí tvrdili, že sa výsledok nepodarí dosiahnuť e, a keď sa výsledok napokon podarilo dosiahnuť, mnohí tvrdili, že sa nepodarí ho splniť v praxi a my sme pritom splnili oboje a to um, o mnoho skôr niekto nečakal, že splníme naše iránske záväzky pred majom či aprílom, ale dokázali sme to už v decembri, e, pričom Medzinárodná agentúra pre jadrovú energetiku um, do, potvrdila, že do 16. januára sme to všetko splnili a preto od 16. januára všetky sankcie, ktoré sa vzťahovali na iránsky jadrový program, boli zrušené. Podarilo sa nám to preto, že sme zmenili definíciu problému a to takým spôsobom, že sme napokon našli riešenie. Tento problém bol zadefinovaný výrazne odlišnými spôsobmi e, v Iráne a v západnej časti sveta, najmä v USA. USA vychádzali zo svojej politiky, že Irán by nemal mať e, žiadny jadrový program. Nazvali to programom jadrových zbraní. My sme sa vždy domnievali, že náš program bol mierovým programom, ale USA vždy trvali na tom, čo tvrdili. A keď sa pozeráme späť e, do 90. rokov, USA boli dokonca proti tomu, aby Irán vôbec vybudoval jadrovú elektráreň a preto zrejme jadrová elektráreň Bushel je záznamom toho, ako dlho trvalo ju vôbec vybudovať, pretože v každej fáze USA zasiahli, aby zabránili eh, uzavrieť ďalšej zmluvy so zmluvným partnerom v budovaní tejto elektrárne. Teda USA sa od samého počiatku domnievali, že Izrael by nemal mať absolútne žiadny jadrový program, naozaj žiadny. A to v podstate znemožnilo, aby Irán splnil tento cieľ, pretože plnenie tohto cieľa by bolo v rozpore s uplatením práva Iránu v roku 2013, keď sme opätovne začali rokovania, sa nám podarilo opäť zadefinovať naše ciele Zadefinovali sme tieto ciele ako to, že chceme, aby Irán mal jadrový program, ktorý bude vždy mierový. A takýmto spôsobom, miesto toho, že by sme mali dva cieľa, ktoré by si protirečili, sa nám podarilo sledovať rovnaký cieľ. My si myslíme, že toto bol náš cieľ, ktorý môže aj Západ a Spojené štáty prijať za svoj. A Spojené štáty a niektorí západní spojenci dospeli k záveru, že je nemožné zabrániť Iránu, aby mal vlastný jej atomový program, pretože sme mali príslušné kapacity, infraštruktúru, takže prijali, že budeme mať náš e, program, ktorý bude transparentný a nebudeme pracovať na jadrových zbraniach. No a prijať nový cieľ znamenal v podstate redefinovať ten starý. Ten starý cieľ bol, že Irán by nemal mať nikdy program na výrobu jadrových zbraní a ten nový cieľ je v podstate rovnaký. Podarilo sa nám predefinovať a zmeniť tento cieľ takže sme s tým mohli všetci súhlasiť a tak sme v podstate tú situáciu vyriešili. Takže toto je veľmi dôležité a to preto, že žijeme v novom medzinárodnom prostredí, kde globalizácia vám znemožňuje mať u seba doma bezpečnosť, pokiaľ ostatní toto bezpečnosť nemajú mať, e, prosperovať, pokiaľ ostatní sú chudobní. Toto je globalizovaný svet. Nemôžeme, je nemožné e, niečo získať na úkor ostatných. A hra, ktoré jedni vyhrávajú a druhí prehrávajú, v podstate povedie k tomu, že nakoniec prehrajú všetci. Takže máme teraz buď takú hru, ktoré vyhrajú všetci, alebo negatívnu hru, ktoré všetci prehrajú. A pokiaľ to pochopíme, pochopíme, že je tu nový dôležitý rozmer globalizácie, tak to môžeme uplatňovať aj v inej problematike Myslím si, že toto je dobrý výsledok našej diplomácie, že sa tým môžeme všetci hrdiť a môže to viesť lepšej bezpečnosti v regióne. Uvidíme, či sa nám podarí predefinovať výzvy a príležitosti v regióne tak, aby to viedlo k e, nejakému, nejaké pozitívnej situácie, nie negatívnej. Takže vieme, že sú tu výzvy, ale sú tu aj príležitosti, príležitosti pre rozvoj, pre voľný E, tok ropy, pre stabilnejšie ceny ropy. To už je teraz jasné aj spotrebiteľom, že stabilnejší trh s ropou je v zájme všetkých. Príležitosti pre lepšiu výmenu medzi ľuďmi v regióne a taktiež tu máme výzvy, výzvy ako je Krem, extrémizmus, sektárstvo, násilie. A pokiaľ ich začneme definovať, tak, že s tým môžeme súhlasiť všetci, tak toto je začiatok riešenia. Musíme sa pozerať na tú situáciu e, tak, aby to bolo prínosné pre všetkých, pretože e, nemôžeme chcieť niečo dosiahnuť, aby to znamenalo e, to, že nie iní prehrajú, alebo že to bude pre nich znamenať katastrofu. Takže toto nikomu nepomôže. Ja si myslím, že je možné tieto problémy predefinovať a je možné sa pozrieť na princípy, s ktorými môžeme všetci súhlasiť, na ktorých sa zhodneme. Pozrieme sa napríklad na Perský záliv. Perský záliv to je e, e, veľmi dôležité miesto pre nás aj pre ďalšie krajiny v regióne a Perský záliv sa stáva oblasťou, kde sa stretávajú mnohé výzvy. Extrémizmus, volatilita cien ropy, otázky životného prostredia. Okolo no, Perského zálivu si každý stavia tiež jadrové elektrárne, takže jadrová bezpečnosť je dôležitou otázkou v tejto oblasti. Keď sa pozrite na túto oblasť a zamyslite sa, či môžete predefinovať ten problém tak, aby sa dal aj riešiť. To je dôležité. A pre ľudí, ktorí žijú v Európe, je dobre si spomenúť na helsinský proces, kedy vy ste prišli s určitými princípami, ktoré by mali všetci prijať, aby mohli vstúpiť do nového procesu a potom tu boli identifikované oblasti, v ktorých je treba vybudovať dôveru, aby sme sa mohli pohnúť kupredu. A ja si myslím, že pokiaľ budeme postupovať takto, tak môžeme predefinovať e, tento región a jeho problémy, tak aby sme ich potom mohli následne aj riešiť. Myslím si, že je to možné, určite sa môžeme zhodnúť na týchto princípoch, e, rešpektovanie suverenity, územná celistvosť, e, ne, narušiteľnosť medzinárodných hraníc. Dokonca môžeme sa ísť aj ďalej, nešírenie jadrových zbraní a zbraní hromadného ničenia. Všetky tieto princípy na tom sa zhodneme. Ďalej tu spolupráca v oblasti životného prostredia, výmena e, osôb, ako sú turisti alebo zamestnanci, takže musíme ďalej bojovať proti výzvam, ako sú sektárske násilie, extrémizmus. Toto sú možnosti, ako budovať spoluprácu a vzájomnú dôveru Mm, môžeme e, zachovať stabilitu na trhu s ropou, o to ide určite všetkým e, krajinám Perského zálivu. Čo sa týka bezpečnosti, tam môžeme hovoriť o zbraniach, o vojenských návštevách, o boji proti extrémizmu a terorizmu a potom môžeme riešiť sociálne problémy, sektárstvo, ako zblížiť ľudí regióne. A potom, keď to takto predefinujeme, tak môžeme začať tieto problémy riešiť. Ja si myslím, že toto je potrebné, pokiaľ chceme vyriešiť jadrovú otázku, tak aby náš región mal iný výhľad do budúcnosti. Bohužiaľ, v našom regióne si ľudia definujú svoje záujmy tak, že vylúčia e, z nich ostatných. A takýmto prístupom nič nevyriešime. Ja si myslím, že tie výzvy sú dosť vážne pre nás, pre všetky a EÚ taktiež čeli určitým význam. Vy vidíte, aký je výsledok krízy v Sýrii v podobe prítoku utečencov, ktorí sem prichádzajú, ale to je začiatok problému pretože nemôžete v žiadnej časti sveta zastaviť extrémizmus. Extrémizmus sa musí šíriť. Nemôžete ho zastaviť v nejakej jednej krajine alebo v jednom regióne ideológia nenávisti a extrémizmu sa bude šíriť. A my musíme nájsť spôsob, ako to riešiť a nemôže to byť nejaký jednorozmerový e, prístup. Nemôžeme to riešiť len vojensky, napriek tomu, že možno e, je treba vojensky riešiť e, jadro toho problému, ale potrebujeme medzi, dialog medzi náboženstvami, potrebujeme kultúrny dialog, je treba riešiť chudobu, Eh, odsudzenie, nezamestnanosť, eh, ktorých sme svetkami v našom regióne. Takže pokiaľ všetci pochopíme, že riešime rovnakému problému spoločným výzmom, že potrebujeme spoločný prístup, spoločné reakcie na tieto problémy, tak toto je prvý krok pri riešení. Pokiaľ si niekto hovorí, to je problém niekoho iného, nech si to riešia sami, tak potom by to malo byť tak, že vy si budete riešiť utečencov a my sektárstvo a extrémizmus, ale takto ten problém nikdy nevyriešime. Musíme všetci pochopiť, že sme všetci na jednej lodi a že buď, buď sa budeme spolu plaviť, alebo sa potopíme. A toto je finálna analýza nášho globalizovaného sveta. Ďakujeme za to, že ste dodržali aj pridelený časť 9.44. A máme 25 žiadostí o slovo. Tak ako som už ohlásil, prosím ľudia, e, kolegovia, buďte kolegiálni a hovorte každý maximálne minútu. Viem, že je to ťažké, ale chceme dať príležitosť položiť otázku ministrovi Zarifovi, všetkým kolegom, že musím byť disciplinovaný. Takže pokiaľ budete hovoriť dlhšie, tak začnem klopať kladivom. Ako prvý Richard Howitt za sociálnych demokratov, ktorý je spravodajcom tohto výboru k EU eh, e stratégii vzhľadom na Irán po eh, vstupe do platnosti spoločného akčného plánu. Ďakujem. Pán eh, za minister Zarif. Ja som bol s pánom Brokom v Teheráne, bol som súčasťou delegácie a dúfam, že sa nám teda podarí tento proces rozbehnúť hladko. Určite to bude aj trochu komplikované, ale dúfam, že budeme konstruktívni, úspešní. A ešte chcem zopakovať, že chceme konštruktívnu správu, Chceme, aby sa dívala na rôzne spôsoby, ako znovu obnoviť vzťahy medzi Iránom a Európskou úniou na širokom základe. Nebudeme e, znovu diskutovať o e, tej jadr- dohode o atomovej energii, tým sa oberá pani Mogherini a komisia, ale samozrejme sú tu obchodné záujmy, bezpečnostné záujmy, environmentálne záujmy. Myslím si, že tam máme širo, dosť veľké možnosti zostaviť nejaký program a my sa nebudeme snažiť e, nejakým deštruktívnym spôsobom e, postupovať, čo týka ľudských práv. Hovorili ste o tom, som veľmi rád, že sa k tomu postavíme, e, postavíte aj konštruktívnym spôsobom. Takže dve otázky. Čo sa týka Jemenu, je dôležité, aby ste nám povedali niečo ohľadom toho, ako sa dívate na humanitárnu situáciu v Jemene a po druhé, na konferencii v piatok ste povedali, že Sádzka Arábia a Irán podľa vás musia byť schopné spolupracovať aj na bezpečnostných otázkach. Takže prosím, čo na tom poviete. Ďakujem, Richard Arno eh, Danžan za EPP. Vážený pán minister, ďakujem za to, že máme možnosť s vami diskutovať. Moja otázka sa týka druhej časti vášho vyjadrenia, teda nie tej časti, ktorá sa týkala dohody o jadrovom programe, tá je teraz za nami, aj keď plnenie sa bude musieť sledovať e, s veľkou pozornosťou. Týka sa to konkurentne nestability v regióne Perského zálivu. Spomenuli ste, že je tam problém e, sektarizmu, exklúzie, extrémizmu a pritom viete, že jeden z problémov ktorý e, sa vyskytol v Iraku a ktorý je v podstate príčinou explózie niektorých teroristických skupín, je práve sektárska politika, ktorú viedla predchádzajúca iracká vláda a tiež e, niektorí e, často spomínajú aj priamo iránsky vplyv na činnosť tejto irackej vlády. Tento región, aby sa tam nastolila stabilita, je potrebné si uvedomiť, že je tu problém s interferenciou. Isté, že chápeme, že Irán sa chce držať svojej územnej integrity a obhajoby medzinárodných záväzkov, ale čo si myslíte, a či by región sa nepohyboval len po fáze defenzívy, ale či by sa posunul tejto fázi um, interferencie? Čau Stanok, e, vítam pána ministra. Moja politická skupina IKR taktiež víta zlepšenie vzťahov medzi Islamskou republikou, e, Iránom a Európskou úniou a vítame tú jadrovú dohodu, ale sme naďalej veľmi obozretní a vyžadujeme maximálnu mieru medzinárodného monitorovania. Dve otázky. Poprvé, čo sa týka uznesenia e, 1929 Rade bezpečnosti OSN, kde sa hovorí, že sa zakazujú rakety s jadrovými hlavicami v Iráne. Eh, jeden z vašich ministrov ohlásil, že takáto eh, raketa bude budúci rok eh, predstavená napriek môže že to teraz zakázané, prečo potrebuje Irán takéto balistické rakety dlhého doletu a koho majú napadnúť. Taktiež chcem odsúdiť nedávne, nedávnu brutálnu popravu Nimra al-Nimra, šického klerika alebo teda duchovného. To je nepriateľné. Ale taktiež v Iráne je vo väzení asi 800 duchovných predstaviteľov vrátane sunnických e, duchovných. A taktiež e, novinári sú e, utláčaní vládou a taktiež tam osoby, ktoré sú považované za odpadlíkov, ktorí sa odklonili od islámu. Kedy islám uzná, že nie je povinnosť vyznávať určité náboženstvo? A taktiež, čo sa, aký, aký je štatút eh, LGBTI komunity v Iráne? Ďakujem pán Weigl za Alde. Ďakujem. Pán minister, teraz si vypočujete aj trochu slovinčiny. Ja som si rád vypočul, že ste pochválili diplomáciu a Európska únia určite konala správne, keď sa zasadila o oživenie vzťahov s Iránom, pretože Irán je obrovsky dôležitým štátom v tomto regióne. Chcel by som vás požiadať o jednu vec. Mohli by ste upresniť tie dve myšlienky? Poprvé, čo sa týka opatrení na zvýšenie miery dôvery. A dokážete si predstaviť, že v rámci vzťahov so Sádskou Arábiou by sme nastúpili na cestu budovania dôvery. A taktiež, čo sa týka ľudských práv v Iráne, o tom ste nehovorili, mohli by ste nám povedať, či môžeme očakávať nejaké zmeny? My tu v parlamente každý deň máme čo dočinenia so e, zástupcami iránskej diaspory a počujeme od nich rôzne situácie a argumenty. Islandská republika Irán sa musí rozvinúť do tolerantnejšej spoločnosti a možno aj ľudia ako vy by k tomu mohli prispieť. Pani Sakorafa, ďakujem. Takže keďže došlo k odstráneniu e, sankcií a my očakávame, že Irán bude v rámci globálneho hospodárstva a v rámci svojej pozície v regióne dobre využívať e, svoje, e, svoju moc. A máme tam rôzne vojny a krízy, ktoré boli spôsobené náboženskými rozdielmi a vy a ďalšie krajiny, Sádzka Arábia a Turecko, ste obviňovaní, že podporujete takéto konflikty a že podporujete špecifické režimy. Minulý mesiac sa zistilo, že Irán vycvičil asi 200 bojovníkov, e, ktorí by mali pripraviť e, ostatných na príchod proroka Machtyho a že potom príde súdny deň. Takže skutočne hovoríte, že podporujete stabilitu a mier a že chcete spolupracovať so Sádskou Arabiou v regióne? Prípadne mi ste povedali, že chcete spolupracovať so Sádskou Arabiou, ale dva dní e, po dohode o primerí v, e, v Sýrii Turecko začalo bombardovať Kurdov a Saudská Arábia tam poslala lietadla a momentálne sa hovorí, že tam pošlo aj vojakov. Ako sa na to dívate, keďže Irán tam, má, tam v tomto regióne má taktiež svoje strategické záujmy? A pán Eskadari, predtým než v maji 2014 prišiel v Syrii o život, povedal, že e, v podstate e, islamská garda z Iránu bojuje taktiež e, v Sýrii. Buchner. Teraz pán Buchner za zelených. Vielen Dank, Herr Minister, dass Sie zu uns gekommen Ďakujem, pán minister, že ste sa medzi nás prišli. Ja by som vám chcel na úvod poďakovať za vašu pozitívnu úlohu, ktorú Irán hral v rámci uh, Eh, rokovaní o tej atomovej eh, dohode a taktiež o nešírení eh, zbraní v Iraku. Myslím si, že toto je oblasť, ktorej môžeme veľmi dobre spolupracovať a taktiež tu máme otázky životného prostredia v regióne. Máte v dispozícii príslušnú, ex, príslušnú expertízu, taktiež čo sa týka otázky, otázok energie, E, ďalej obnoviteľnej energie, otázka drog. Tam môžeme všade dobre spolupracovať. A moja otázka je teraz, ako sa Irán díva na rokovania, ktoré sa plánujú so Sýriou. Ďakujem, teraz Fabio Castaldo. Ďakujem, pán predseda. Vítam vás, pán minister. E, som veľmi rád, e, že ste medzi nami, lebo patrím k tým, ktorí veľmi privítali uzavretie e, tejto dohody, ktorá, ako ste vyzdôraznili, by mohla zmeniť priebeh histórie, ale realitou je, že celý Perský záliv je momentálne ničený vojnami a vojnami zastúpení. Nemôžeme sa obmedzovať iba na ekonomickú oblasť. Chcel by som sa teraz pýtať, ako si myslíte, že by bolo v tejto chvíli možné e, začať viesť dialog so Saudskou Arabiou aj v súvislosti s e, znižovaním cieľ, e, cien ropy a potom ďalší dôležitý bod, e, ľudské práva. E, boli ma, že musím povedať, že patríte aj dnes ku krajinám, ktoré e, žiaľ uplatňujú ešte stále trest smrti. Sú tu tisíce prípadov za posledné dva roky. Môžeme očakávať od vašej reformistickej vlády krok vpred smerom k moratóriu v oblasti trestu smrti. To si naozaj silno želáme. Ďakujem. Koordinátori eh, doteraz eh, využi- trošku prekračili ten rečnícky čas jednej minúty, ale prosím ostatných, aby sa ho pridržiavali pevne. Pán Kelam, ďakujem pekne, pán predseda. ďakujem za vaše posolstvo aj vašu prítomnosť tu. Eh, všetko závisí od dôvery, pretože e, e, sankcie voči Iránu boli uplatnené aj kvôli e, podpore terorizmu a porušovaniu ľudských práv a súhlasíte s tým, že lakmusovým testom bude práve zlepšovanie situácie okolo ľudských práv a náboženských a etnických menšín. Uvediem jeden príklad. Mladá e, e, žena v Arkáni, 29-ročná, e, bola odsúdená za to, že svoju karikatúru zverejnila na, na Facebooku. Touto formou protestovala proti zákonom, ktoré nie sú priaznivé voči ženám. Ďakujem. Teraz pán Kán, jedna minúta. Vaša excelencia, vítam vás medzi nami eh, na našom výbore pre zahraničné otázky. Som veľmi rád, že začíname implementovať túto jadrovú dohodu. Tento proces eh, bude stabilizovať eh, Blízky východ a tým ten región bude aj prosperujúcejším. Som veľmi rád tomu, čo ste dnes nám všetkým povedali ale ja patrím eh, k tým, eh, ktorý potrebuje Irán, jeho eh, ľudí a cestoval v regióne a na základe toho by som chcel urobiť pár vecí. Vy ste mm, ten, máte teda autoritatívneho lídra, viete, čo znamená, že ľudia už nechcú trpieť v dôsledku korupcie a utláčania. Teda chcem sa vás pýtať, aký bude, aká bude vaša úloha, pokiaľ ide o Sýriu. Sýria je podobne Eh, utláčaná eh, režimom eh, Bashara al-Asada. Ďakujem pekne. Už vypršal váš resnícky čas. Už to len ukončím. V zásade teda, ako môžeme pomôcť. A bol som v týchto krajinách a otázky, ktoré tu znova vystávajú, sa týkajú interferencie Ďakujem pekne pani Fotiga. Ďakujem. Chcem sa predať e, k časovi Tanokovi a e, popravám, pán minister, chcela by som e, sa vás pýtať na váš cieľ v oblasti energetického mixu je jadrová energia tak potrebná v budúcnosti a po druhé Sýria čelíte veľkým e, stratám na životoch, pokiaľ ide o zainteresovanie, e, vojenské zainteresovanie Iránu e, do tohto konfliktu. Takže ako chcete postupovať v budúcnosti? Ďakujem pekne, pán minister. Čo vnímate vy, e, vaši ministri, ako najefektívnejšiu e, taktiku a stratégiu pre boj proti e, ISIS a Daešu? A moja druhá otázka teraz po díle v jadrovej oblasti. Vidíte nejakú možnosť pohnúť sa ďalej aj vo vašich vzťahoch s Izraelom? Ďakujem. Ďakujem teraz pán Hači Georgiu. Ďakujem pekne. Vítam vás a v našom výbore. Vidíte, že Náš výbor sa vyjadruje k otázkam, ktoré ste napríklad v vašom prejave nespomenuli ako e, ľudské práva. Vy ste krajinou s najväčším, e, e, najväčším pomerom trestov smrti k počtu obyvateľov. a veľmi často sú to dokonca aj verejné popravy. Možno by ste mohli e, spomenúť aj tento aspekt vo e, vašom príhovore. Ďakujem pekne, pani Lunaček. Ďakujem. E, pán premiér, povedali ste, a ja sedím tu za kamerou, takže ma asi nemôžete vidieť. Ďakujem. Vy sám ste povedali, že pre e, Sýriu e, tu musí byť niečo viac než vojenské riešenie, pán minister zahraničných vecí. A pokiaľ ide o boj proti ISIS, ale aj proti e, opozícii, prečo nepoviete Asadovi, že vojenské riešenie je nesprávne od začiatku a ako podpredsednička e, parlamentu zodpovedná za Sacharovú e, e, cenu, chcela by som spomenúť dvoch výhercov Sacharovej ceny z roku 2012, kedy bude tento výherca mať opäť možnosť filmovať, doteraz nemôže. A ďalej Helsin, helsinský proces bol veľmi dobrý ale interferencie do vnútorných záležitostí v oblasti ľudských eh, práv eh, sú niečo, čo už nie je akceptovateľné. Dúfam, eh, že to pochopíte. Ďakujem pekne. Ako vidíte vyriešenie situácie v Jemenu? a vlastne prepojenie e, so situáciou v e, Síráne. Chcel by som e, sa vrátiť k vašim komentárom spred pár minút. Rešpektujte právo, izraelské právo na suverenitu. A prečo Izra, e, Irán e, podporuje e, Hezbollah, túto teroristickú organizáciu. Bude Irán tiež sa zamýšľať nad zrušením trestu smrti a tiež židovská komunita v Iráne kedy sa e, zlepší váš e, prístup k tejto menšine, pán Porgecio. Ďakujem pekne. E, veľmi si vážime to, že ste povedali o extrémizme a násiliu, terorizmu v tejto súvislosti to, čo vaša krajina môže urobiť v boji proti ISIS, aké e, odporúčania by ste mali e, pre nás považujete e, prístup Európskej únie dostač, do, do, za dostatočný, pokiaľ ide o ohrozenie našich miest a našich občanov. Ďakujeme za otvorenie voči e, našim e, teda firmám, firmám našej krajiny, obzvlášť teda e, železníc, ale bolo by dobre otvoriť sa aj malým a stredným podnikom, ktorí majú dôležitý význam. A nemyslíte si, že by bol vhodný bod aj na prijatie moderných spôsobov e, prepravy e, e, ropy, obzvlášť do krajín Južnej Európy, ktoré majú veľkú, veľký dopyt po tejto surovine. Pán Epitidios, ja by som sa zaujímal o politické hodnotenie postoja Saudskej Arábie z vašej strany. má tento konflikt e, aj e, vplyv na e, vzťahy s USA a Európskou úniou. Ako vidíte ďalší vývoj? Ďakujem, pán Štetina. Ďakujem pekne, pán minister. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do Európskeho parlamentu. parlamentu. Salam aleikum. Srdečne vás vítam. Európska Únia eh, eh, veľmi jej záleží na ľudských právach a preto sa budeme vzťahovať práve na otázku eh, ľudských práv a popráv v Iráne. Viac než niekoľko stoviek iránskych občanov bolo popravených len minulý rok. Počet poprav alarmujúco rastie každý rok. Ako sa vaša vláda k tomuto problému postaví? Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Gomez. Pán minister, som rada, že vás tu vidím. Patrím k tým, ktorí sú naozaj naplnení nádejou, že dohoda sa naozaj pretaví aj do lepšej interakcie medzi nami a Iránom. Aj teda pokiaľ ide o postup v oblasti ľudských eh, práv, práv bahajcov, eh, trestov smrti, treba sa venať všetkým týmto otázkam. a práve autorov ako pán Pataj, ktorí e, e, iba propagujú e, meno Iránu. A váš názor na sírsky konflikt. Keď som bola v Iráne v roku 2013, mala som pocit, že intervencia Iránu nemala za zámer zachrániť Asada, ale eh, brániť Saudskej Arabii. A vtedy som išla aj do Saudskej Arabii a nenašla som eh, podobný eh, prístup ako v Iráne, teda taká otvorenosť diskutovať a riešiť veci. Takže aký je váš názor? Teraz keď vlastne vy a Rusko ste tam, aby ste podporovali Asada. Ďakujem, pán Korvin Mike. Ďakujem pekne, vaša excelencia. Ďakujem za váš eh, prijav. 77 eh, eh, Poliakov podporuje trest smrti. Nie je tu však demokracia nemá prevahu, takže podporujeme to, ako postupujete vy a podporujeme aj vašu snahu v Sýrii, kedy od začiatku bojujete proti kalifátu a dúfam, že sa vám podarí vyhrať nad ISIS. Pakistánska a izraelská e, vláda môžu mať jadrové zbranie a Irán by nemohol mať, tomu nerozumieme. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Chairman. Mr. Foreign Minister, uh, Ďakujem, pán predseda. A ja chcem nadniesť otázku ľudských e, práv. Počas 2,5 roka uh, počas ktorých pán Rohany eh, eh, je v kresle eh, prezidenta, bolo popravených stovky občanov. Vaša krajina popravuje oveľa viac mladistvých než akákoľvek iná. Báhajci, kresťania, náboženské menšiny sú prenasledovaní, takisto aj homosexuáli Pán minister, ako dlho e, bude táto situácia ešte vo vašej krajine? Pán Pancéry, ďakujem za vašu prítomnosť. Mám jednu otázku. E, jadrová dohoda znova premiešala karty v regióne, e, umožnila otvorenie sa novej geopolitickej fáze, v ktorej vaša krajina môže hrať úlohu protagonistu Washington si myslí, e, že e, treba vo vašom regióne e, zachovať vyváženosť medzi vašou krajinou, Saudskou Arabiou a Izraelom. To, aký miery sa stotožňujete s týmto pohľadom a, je, a ako to súvisí s aktuálnou situáciou v Syrii a v Jemene? Ďakujem, kolega Galler. Ďakujem pekne, pán minister. Som rád, že tu máme tento deal s vašou e, krajinou. Som rád, že sankcie mohli byť ukončené a že môžeme znovu nadvezovať jeho ekonomické vzťahy a prispievať k modernizačnému procesu vašej krajiny. E, dúfam, e, že opustíte domáceho argumentu, že zložitá situácia súvisí so sankciami a Dúfam, že občania budú viac eh, požadovať od eh, vašej vlády dodržiavanie ľudských práv, ktoré je veľmi dôležité eh, pre ďalší pokrok vašej krajiny. Pokiaľ ide o Sýriu, vidíme tu vraždenie civilistov zo strany Ruska. Myslíte si naozaj, že je to dlhodobá perspektíva pre vašu eh, krajinu, keď sa postavíte na stranu Asada a Ruska, alebo eh, si eh, myslíte, že z dlhodobého hľadiska by bolo vhodné nejaké iné riešenie? Pán Freund, ďakujem vám pekne, že ste prišli do Európskeho parlamentu. Chcem sa spýtať, Chcel som sa spýtať na e, vzťah e, s Izraelom, ale táto otázka už zaznela, e, takže môj ročnícky čas postupím ďalej. Ďakujem pekne, pán Česar. Ďakujem pekne. Vítam vás, pán minister aj ako Talian, pretože pani Mogherini je Talianka. Som veľmi hrdý, že došlo k tejto dohode, pretože k uzavretiu jadrovej dohody veľmi prispela svojou prácou pani Mogherini. E, vaša úloha e, vo vašom regióne je veľmi dôležitá a táto dohoda bude mať na to e, pozitívny vplyv. Chcem sa spýtať, či si nemyslíte, že kvôli tomu v Iraku suniti sú hnaní do náručia ISIS, pretože je veľká prevaha šítov a majú príliš veľký vplyv. Ďakujem pekne. Pán Peterle, ďakujem pekne. Pán minister, povedali ste uh, vyhrať alebo uh, prehrať. Ako by ste teda definovali ďalší krok? A uh, moja druhá otázka. Partnerstva vychádzajú zo spoločných hodnot a princípov. Predpokladáte tu nejaké veľké zlúčenie? Uh, v oblasti základných eh, ľudských eh, práv v budúcnosti medzi EÚ eh, e a Iránom. Ďakujem. Slovo má teraz pani Teokarus. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som spomenúť jeden aspekt obzvlášť. Is it me? Okay. Εγώ θα σταθώ μόνο στο ζήτημα Je nejaký problém? Nie. Dobre, takže chcela by som uh, spomenúť uh, o problém uh, trestu smrti a poprav. Myslím, že imič vašej krajiny by sa úplne zmenil, keby ste uh, prestali s uplatňovaním tohto trestu a dali demokratické, viac demokratických práv vašim občanom pretože eh, vy ste krajina naozaj vzdelaných eh, eh, ľudí. Ďakujem vám pekne. Neverili by ste, ale to je všetko. Vyčerpali sme zoznam rečníkov. Ďakujem kolegom aj za ich disciplinovaný prístup. Toto bude modelom pre podobné situácie. Chcem e, povedať, že ako činový e, spravodajca e, správe pán Hovita, bolo by dobré, keby ste spomenuli otázku ochrany ľudských práv. Toto je dôležitý prvok pre hm, to, ako Irán je vnímaný medzinárodným spoločenstvom a tiež by ma zaujímalo, keby ste nám mohli podpísať vaše plány na deskaláciu konfliktu situácie s Saudskou Arabiou a ešte keby ste mohli vyjadriť aj k situácii vieme niektoré nás veľmi trápi. Nech sa páči, pán minister, teraz máte 30 minút pre eh, vaše vysvetlenia. Ďakujem vám eh, všetkým za vaše otázky a komentáre. Ja ich budem vnímať v duchu dialógu a porozumenia a dúfam, že aj vy budete ochotní akceptovať moje otvorené úprimné odpovede na vaše otázky v rovnakom duchu. Začal by som podľa priorít. A teda zrejme odpoviem najskôr na otázky, ktoré sa týkali ľudských práv, pretože toho sa týkala väčšina otázok. Tým by som začal. Keď e, tvrdíme, že my všetci ako občianská spoločnosť a ako vlády máme zodpovednosť za presadzovanie ľudských práv, demokraciu a tento proces nemá konca. O čo viac budeme chrániť ľudské práva, o to viac zvýšime stabilitu v našej spoločnosti a o to viac budeme schopní bojovať proti násilnému extrémizmu. Jeden z dôvodov, prečo Irán nemá extrémistov v regióne, ktorý je preplnený extrémistami, je, že ľudia v Iráne majú možnosť ventilovať svoju frustráciu pri voľbách. Pričom mnoho krajín v našom regióne vôbec nevie, čo vlastne voľby znamenajú a už dlho im je upieraná takáto možnosť e, a navždy aj bude. Vidíme to na uliciach, vidíme to aj e, na stabilite, na pokoj spoločnosti. Ja netvrdím, že naše výsledky v oblasti ľudských práv sú dokonalé, že sa nedajú zlepšiť. My vieme, že ešte je veľa čo zlepšovať e, a tomu najviac sa dá zvýšiť legitimnosť akýkoľvek vlády, a tiež zvyšiť e, stabilita krajiny. Teda chceme oceniť e, seriózny dialog o ľudských právach s Európskou úniou. A ja, keďže som začal e, po svojej bývalej funkcii ako štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí, keď Chris patern bol komisárom EÚ pre zahraničné vzťahy. Ja som začal vtedy dialog o ľudských právach medzi EÚ a dialogom a, a Iránom. Ja môžem povedať, že naozaj uh, s veľkým odhodlením opäť tento dialog začneme, ale musíme sa zhodnúť v tom, že tento dialog bude naozaj vzájomným, nie jednostranným, že to nebude monológ. A že tu nepôjde o nejaké predpisovanie, o kázanie. Ja nechcem kázať o našich hodnotách, ktoré sú blízke nám, v našich tradíciách, v našej spoločnosti. Ja tiež očakávam, že vy nebudete kázať nám o hodnotách, ktoré považujete vy za dôležité, ale môžeme diskutovať veľmi seriózne. Ja sa domnievam, že takáto diskusia je naozaj nevyhnutná. Myslím, že všetci si musíme uvedomiť, prečo k tomuto extrémizmu vôbec dochádza. Prečo niekto, kto odsekáva hlavu nevinným ľuďom hovorí európskymi jazykmi bez e, prízvuku. Nikto z týchto ľudí nehovorí po persky bez prízvuku. Už ste si vôbec položili túto otázku? Prečo sa toto vlastne deje? Všetky tieto otázky musíme riešiť všetci. Ja tu nechcem nikoho obviňovať, na nikoho ukazovať prstov, ale my sme neuvalili na vás sankcie kvôli porušovaniu ľudských práv. Vy ste uvalili na nás sankcie z týchto dôvodov. Myslím, že by bolo vhodné, ak by aj vy ste v tomto serióznom dialógu si vypočuli, čo presne znamená takýto seriózny dialóg o ľudských právach. Je to pre nás veľmi dôležité. Ja už 28 rokov vyučujem o ľudských právach. A viem, že je dôležité pre každú spoločnosť vytvoriť eh, si svojich vlastných eh, obhajcov ľudských práv, so svojich vlastných radov. Ak dovolíte, láskovo ma neprerušujte. E, aj toto je prejav úcty a e, dodržovania ľudských práv. Ja som si vypočul všetkých, všetci ste mali e, priestor prehovoriť a ja teraz očakávam, že budem môcť hovoriť sám. Myslím, že všetci musíme uznať, aké sú fakty. Za posledných 37 rokov v Iráne sme mali štyroch prezidentov, ktorí e, zvolili svoju opozíciu do funkcie. Štyria prezidenti. Prezident Afsanjani, zvolený prezident Khatami, ktorý v čase svojho zvolenia, nie teraz, bol považovaný e, za oponenta predchádzajúceho prezidenta. Ďalej je vtedejší prezident volil prezidenta Ahmadinejana u ktorého nikto nespochybňuje, eh, že podporuje svoju opozíciu. Ďalej Ahmadinejad zvolil prezidenta Rouhaniho, ktorý bol najtvrdším jeho protivníkom vo všetkých eh, spoločnostiach, voči ktorým ste neuvalili sankcie v našom regióne, eh, sa nič také neudialo. Tam voľby jednoducho nie sú smerodajné. Teda ja sa pýtam, prečo ste uvalili sankcie na nás a nie na niekoho iného. Toto je otázka, ktorá podľa mňa sa musí zodpovedať, ak naozaj sa chceme seriózne menovať otázky ľudských práv, ak ľudské práva nebudú len témou akýchsi politických eh, hier. Ja som zastupoval Irán aj na pôde OSN. Ja som videl, keď eh, režim Sadama Husajna z Iraku boli ten z oponentov eh, eh, ľudských práv v Iraku a vtedy, eh, v Iráne vtedy hlasoval spolu s Európskou úniou o uznesení proti Iránu a ani jedné jediné uznesenie nebolo proti Iraku. Ani jedna rezolúcia. Potom prebehla invázia Kuwaitu a odrazu bol Saddam Hussein najhorší porušovateľ ľudských práv. Saddam bol despota, bol porušovateľ ľudských práv, ale nie preto, že vykonal inváziu Kuwaitu. On vykonal túto inváziu práve preto, že bol takýmto porušovateľom ľudských práv. A všetci, celé medzinárodné spoločenstvo, dalo veci do nesprávneho poradia. Myslím, že preto Vidíme, že sa naďalej porušujú ľudské práva v medzinárodnom spoločenstve a legitímnosť a dôveryhodnosť práce v prospech ľudských práv sa podkopáva. Ja súhlasím s vami, že hledskinský proces bez ľudských práv nefunguje. Ľudské práva sú legitímnou obavou medzinárodného spoločenstva, s tým súhlasím, ale musíme si uvedomiť, že ľudské práva musia byť tým určujúcim faktorom a nie nejaké politické súvislosti Láskavo prosím, e, si sami pre seba zvážte, či ak krajina v našom regióne má spadať pod sankcie od Európskej únie, mal by to naozaj byť Irán? Len si položte túto otázku. Sami sebe. Naozaj by to mal byť Irán? Alebo by to mala byť krajina, ktorá bombarduje um, jemenský národ? Koľko ľudí už v Jemene zomrelo? Už ste sa na to pozreli? Viac ľudí v Jemene e, zomiera kvôli bombám v Sádskej Arabie, než zomiera ľudí v e, Sýrii. Áno, len sa pozrite na štatistiky. Pozrite sa na štatistiky, vážený pane. Pozrite sa na to, čo sa deje. Nedá sa ju, e, nedajú sa predtým zatvárať oči. Vieme nie niečo bombardovať, iba ľudia Cementáreň bola zbombardovaná 5 krát, e, továreň na kvety bola zbombardovaná 4 krát, pretože už tam nie sú žiadne ciele. Po 11 mesiacoch bol Jemen úplne spustošený. Ja viem, že Európsky parlament už o tom začal hovoriť nedávno, ale keď e, sa k týmto témam vyjadrujeme, musíme postupovať opatrne. Čo sa týka trestu smrti, Irán zachytáva 80 opia z celého sveta. Oslovili nás obchodníci s drogami v 90. rokoch, povedali nám, že chcú presúvať drogy z Iránu, že nenechajú žiadne zvyšky, že to prenesú do Európy, kde je to pre nich najvýhodnejšie, najlukratívnejšie. A viete, čo napokon robia v Iráne? je najlepšou a najlacnejšou zábavou práve droga. V Iraku, pardon, v Iraku sa dokonca dotujú drogy, je to takmer zdarma. A to preto, že neplníme naše povinnosti bojovať proti pašerákom drog, pretože prinášajú tieto drogy nie v čistých kufroch, ktoré objavujete vy na svojich letiskách, ale v nákladných autách ďalej v samopaloch. A sú pritom ozbrojení. My netvrdíme, že máme nejaké ideálne riešenia, ale ako chcete riešiť problém Najvýznamnejšie je drogovej trasy vo svete z Afganistanu, z hlavného mesta produkcie opia e, v celom svete, cez Irán, čo je hlavná trasa, do Európy drogy v Iráne stoja stotinu toho, čo stoja na uliciach Európy. My netvrdíme, že toto je najlepšia politika. My netvrdíme, že to je ten najlepší um, odrátací prostriedok, ale žiadnej iné možnosti tu nevidíme. My sme ochotní s vami spolupracovať v boji proti uh, takémuto obchodu s narkotikami. Viete, že kvôli sankciám, ktoré sa naďalej uvalované na Irán, Irán nemá radary na to, aby mohol odhaliť ľudí, ktorí um, takto obchodujú a ktorí prevážajú ľudské bytosti z Afganistanu. My chceme viesť seriózny dialog s vami aj o ľudských právach, o treste smrti a veďme veľmi seriózny dialog aj o tom, ako sa postavíme k pašovaniu drog. Ako som už povedal, Žiadna krajina nemôže tvrdiť, že má perfektné výsledky v oblasti drog. Ja netvrdím, že Irán má všetko dokonalé. My kritizujeme mnoho porušovaní, ku ktorému dochádza. Domnievame sa, že je potrebné ešte veľa čo zlepšovať v Iráne. Náš prezident sa vyjadril vo svojej kampanii, že chce zaviesť chartu občianských práv a už príjme aj legislatívne opatrenia, predloží legislatívu parlamentu, aby lepšie bránil práva iránskych občanov. Ale riešme najskôr veci priamo v teréne. Hovorí sa tu o diskvalifikácii, niektorým sa to nepáči, ani mne, ale pozrime sa na fakty. V súčasnosti 6 tisíc ľudí uteká, pardon, kandiduje e, na 300 kresiel v parlamente. Ja mám e, možno tiež svoje vlastné preferencie e, o tom, kto by mal mať nárok kandidovať, ale vo všetkých demokratických spoločnostiach existuje predsa volebný proces. V niektorých spoločnostiach sú hnacím motorom peniaze. Ak nemáte peniaze, ak nedokážete prispieť, v niektorých demokratických spoločnostiach ste odsúdení na zánik, nedokážete kandidovať vo voľbách. Žiaľ, aj pre našu spoločnosť toto platí. Je to veľmi finančne náročné nechať sa zvoliť, kandidovať. Teda existujú rôzne mechanizmy predvolebného boja. Aj v Iráne sú v tomto smere veľké nedostatky, ale faktom naďalej je, že ak je volebná účasť vysoká v Iráne, ľudia si naozaj majú z čoho vybrať v našich parlamentných voľbách. A my tu hovoríme predsa o krajine, ktorá má v parlament, ktorá organizuje voľby, e, ktorej prezident je zvolený priamo ľudom. V regióne, v ktorom je takéto dianie anomáliou. Chcel som teda spomenúť všetky tieto skutočnosti, len aby som vám eh, možno poskytol um, niekoľko inšpiratívnych tém na zamyslenie. Ja som povedal, že budem otvorený, úprimný, aj keď sa vám to možno nepáči. Hovorím a naďalej, že sme otvorení dialogu s Európskou úniou o ľudských právach, vychádzajúc zo vzájomnej úcty a tiež vychádzajúc z možnosti pohybovať sa v tomto dialogu aj o treste smrti. Pozrime sa na región. To bola totiž druhá najčastejšia otázka. Ja sa ospravedlňujem, ak som na niektoré otázky zabudol, mal som možno odpovedať jednu po druhej, mm, ale zaznamenal som sa skôr podľa tém. Myslím, že najnebezpečnejším a najironickejším konceptom by bolo zadefinovať problém v našom regióne ako náboženské. Je to ironické preto, že tieto sekty už spolu nažívajú v 14 storočí a nevyskytovali sa takéto mm, problémy. Je to nebezpečné, pretože ak budeme predstierať, že sú to sektárske problémy, budeme musieť bojovať aj v uliciach Rímu, Paríža a Londýna. Je to teda nebezpečné zmyšľanie. Srdečne zdravíme pána Broka. Teraz uh, už pán Brok vyriešil britský problém a teraz ideme riešiť iránsky problém. Um, so it's not a religious problem. Teda nie je to náboženský problém. Ide tu o vnímanie našich susedov, že po páde Sadama Husana v Iraku je tu akási nerovnováha v regióne, e, ktorú musia nejakým spôsobom riešiť, že musia ju opäť nastoliť takúto rovnováhu. A všetko to, čo sa deje, spôsobuje práve toto vnímanie tejto nerovnováhy. My sme ochotní postaviť sa týmto obavám, ale ak naši partnery budú ochotní to riešiť, nie ak budú ochotní len bojovať, Už sme si vypočuli aj to, či Bashar al-Assad je demokratický, či nedemokratický, či je um, neľudský, či je nemilosrdný. Ale hovoríme tu o demokracii v našom regióne. Sú to demokratické režimy, ktoré kritizujú Bašara al assada Je, prosím, ktorákoľvek z tých krajín, ktoré kritizujú Bašara al assada v Perskom zálive, demokratickejšie, než je on sám? Povedzme si to otvorenie. Tu nejde o demokraciu, tu nejde o právo sírskeho národa, ide tu o zvrátený koncept e, regionálnej rovnováhy. Oni sa domnievajú, že bola narušená táto rovnováha, chcú ju opätovne nastoliť. Ja si myslím, že v tomto procese e, prichádza o život mnoho nevinných ľudí. Teda snažme sa venovať e, riešeniu tohto problému. Prečo je tu Irán? Pretože sa Irán domnieva, že alternatívou v tejto chvíli buď v Iraku alebo v Sýrii nie je demokratická vláda, ale je to Daesh. A pre niektorých, eh, teda niektorí sú dokonca ochotní akceptovať Daesh v Damasku. Niektorí by dokonca uprednostnili, ak by bol v Damasku Daesh a nie Bašar al-Assad my. Tvrdíme, že nie je na nás, aby sme rozhodli, kto bude vládnuť v Iraku a v Sýrii. Je to na ľuďoch, na obyvateľoch eh, Iraku, Sýrie a Bahrajnu, kto im bude vládnuť. My by sme nemali e, toto určovať, nemali by sme nič vetovať, nemali by sme vysielať e, vojenské jednotky, aby sme e, zabránili naplneniu vôle občanov, nemali by sme bombardovať, nemali by sme um, vykonávať ani rôzne vzdušné kampanie. My máme rovnaký plán v prípade Jemenu, ako sme mali v prípade Sýrie. Prímerie, vláda národnej jednoty, medzi prímerím a vládou národnej jednoty je samozrejme humanitárna pomoc. Tá je naozaj naliehavo potrebná. Teda tieto tri body a po štvrté intrasírske a intrajemenské rokovania v procese ústavnej reformy, aby sme mohli zaistiť inkluzívnu účasť eh, občanov vo všetkých voľboch v týchto krajinách. No a napokon voľby, ktoré budú založené na tejto novej revidovanej ústave. V tomto procese by aktéry zvonku mali celý proces uľahčovať a nie diktovať. Nie je na nás, aby sme určovali, kto by mal vládnuť, kto by eh, mal kandidovať vo voľbách a tak ďalej. Je to povinnosťou, výsodou a právom obyvateľov Sýrie a Jemenu, aby o tom rozhodli. My by sme celý proces mali len sprostredkúvať, zjednodušovať. My sme v Jemene presadzovali intrajemenský dialog, podporujeme tento dialog, viacerí sa z tohto dialogu už stiahli. V Sýrii to, čo sme odsúhlasili vo Viedni, v New Yorku, vychádzalo z tohto štyrobodového plánu, ktorý som spomenula. Tento plán bol predložený um, už od eh, septembra 2013. Irán ho predložil. Prijali oni náš plán na miesto rezolúcie 2254, eh, ktoré OSN schválilo pred dvoma rokmi, eh, bolo by sa, mohlo zachrániť mnoho ľudských životov. Oni však tvrdili, že ešte predtým, než sa začne rokovať, Bashar al-Assad musí odísť. Viete vy určiť výsledok rokovania ešte predtým, než sa vôbec tieto rokovania začnú? Je to podľa vás eh, reálne? Alebo je to ideálny spôsob na vyrlžovanie konfliktu? Takže je treba najprv si sadnúť, e, ro, ro, treba si sadnúť k rokovaciemu stolu a nie rozhodnúť predtým, než vôjdete do miestnosti. Myslíte si, že toto je dobré pre Sýriu? Chceme e, predlžovať konflikt v Sýrii? Medzinárodné spoločenstvo si musí uvedomiť, že je treba začať vnútrosírsky dialog predtým, než dostane k nejakému výsledku. No a naši e, priatelia v tomto regióne sa snažia to sabotovať. E, akokoľvek sa len dá, rôzne koalície, ale ako sa im rôzne len dá. Takže pozrieme sa realite do očí. Máme spoločnú výzvu, máme spoločnú hrozbu a máme tu spôsob, ako to vyriešiť. Nájsť politické riešenie v Sýrii, v Jemene, pretože pokiaľ nepríde politické riešenie, Daesh, Al-Qaida a Al-Nusra to budú výťazmi. A oni využijú to, čo nás rozdeluje, rozdiely medzi nami a potom získajú viac územia. Tak ako to robia teraz v Jemene. Práve teraz, v tejto chvíli, Al-Qaida a Daesh majú väčší vplyv nad jemenským územím než kedykoľvek v minulosti. Takže o čo nám ide? Ja si myslím, že všetci si musíme uvedomiť, že Daesh, Al-Qaida a Al-Nusra nie sú priateľmi nikoho. A nikomu nepomáhajú, oni nebudú pre nikoho pracovať nie, ani, ani krátkodobo, aby mu získali nejaké politické body. A na mieste v Sýrii a v Jemene ľudia majú na to odlišný názor. Myslia si, že pokiaľ Al-Nusra bude porazená, tak v podstate oni budú porazení, pretože tým vyhrá Asad. Ale toto nie je dobrá analýza. Také toto dneska už nefunguje, takže je treba, aby sa humanitárna pomoc zostala ku všetkým ľuďom v Sýrii. Sú tam určité dediny, ktoré boli obliehané už 4 e, roky. Dediny, ktoré boli nedávno oslobodené e, okolo Alepa, tie boli e, obliehané už 4 roky boli úplne odrezané od sveta, nebol k ním žiadny prístup, 70 tisíc šítov tam bolo okupovaných 4 roky a nikto o nich nehovoril. 13 sunnických dedín, nie šítskych, 13 sunnických dedín bolo pod nadvládou Al-Nusri posledné 4 roky a nedávno boli oslobodené. A čo hovorí OSN? Iba preto e, sa tým začali zaoberať, že e, susediaca krajina e, už nedostáva zásoby kvôli tomuto, tejto okupácii. Ale tuto máme vojnu nie je to žiadna hra, bohužiaľ. Je to vojna, ktorú by sme sa mali pokúsiť ukončiť. A ja navrhnem na prvom viedenskom, alebo som navrhol e, prímerie na prvom viedenskom stretnutí. Môžete sa pozrieť do zápisnice. Na prvom viedenskom stretnutí Irán navrhol okamžité komplexné prímerie. A pýtajte sa, kto bol proti. Kto povedal, nemôže tam byť prímerie? Bol to niekto iný, alebo to bol saudský minister zahraničných vecí? Tá zapisnica hovorí jasne. My sme povedali, že chceme prímerie a oni boli proti. No a čo sa týka napätia medzi Saudskou Arabiou a Iránom, čo môžeme robiť? Môžeme e, uplatňovať určitý tlak. E, za posledných pár mesiacov e, došlo k dvom prípadom zanedbania. Prvý prípad to boli úradníci Sádskej Arábie a to viedlo k e, smrti 460 iránskych putníkov e, do Meky. A dokonca, než sme sa dostali k ich telám, tak to trvalo niekoľko týždňov. Teraz vôbec nehovorím o nejakom odškodňovaní. Hovorím len o tom, kým sme dostali mŕtve tela týchto ľudí. My sme s nimi neprerušili diplomatické vzťahy a dokonca ani sme ani prostredstvom nich Sádskú Arabiu nevydierali nič. Ďalej, ďalší prípad e, zanedbania. Naša policia, ktorá chránila sádskú ambasádu, nebol nikto zranený, ani, ani jeden jediný človek. My sme e, v priebehu 6 hodín náš prezident, celá krajina sme odsudili tento čin, e, zatkli sme príslušné osoby a taktiež sme súzili úradníkov, ktorí e, spôsobili toto zanedbanie. No a potom e, začala Sádzka Arábia vyvíjať na nás tlak a zneužívať naše politické styky. Takže čo môžeme robiť ako mocná krajina v tomto regióne, aby sme dosiahli stabilitu? Pretože vieme, že e, napätie nie je prospešné pre nikoho. Napriek tomu si možno, že si možno niektorí e, myslia, že toto napätie sa dá zneužiť, aby sme tam mohli pozvať cudzincov. Ľudia hovoria o vojenskom riešení. Ja som povedal, my sme povedali, že e, v Sýrii neexistuje žiadne vojenské riešenie. V Sádskej Arabii otvorene povedali, že oni chcú takéto vojenské riešenie. Chcú ho tam nanútiť, alebo chcú bojovať až e, do posledného vojaka na to, aby tam mohli vnútiť svoje vojenské riešenie. Vieme, o čom hovoríme. Kto tam e, v Sýrii nanúti to vojenské riešenie. Nikto. Rusko ho tam nemôže nanútiť, tiež nie. Nikto ho tam nemôže presadiť. Potrebujeme politické riešenie. Rusko a Irán nehovoria o vojenskom riešení. Hovoríme o tom, že potrebujeme politické riešenie, Takže tí, ktorí myslia, že je dobré vojenské riešenie, tak by si mali sadnúť k rokovaciemu stolu a e, mali by sme o tom diskutovať. Nikto by sa nemal snažiť vnútiť e, pred rokovaním sírskému ľudu nejaké politické riešenie. To by nebolo dobre, to by nefungovalo a nahrávalo by to Daešu, Al-Nusre, Al-Kaide, ktoré na toto čakajú. Takže berme to vážne, chceme to vyriešiť, Irán nezaujíma nejaký sektársky konflikt. My sme, tam, my sme v menšine. Žiadna menšina nechce takýto sektársky konflikt. My sme menšina. My to chceme priateľským spôsobom vyriešiť. Chceme mať sektársky mier a pokojnú situáciu a sme odhodlaní, chceme to skutočne dosiahnuť prostredstvom rokovaní, dialógu, Navrhli sme dialog pre krajiny Perského zálivu. Myslíme si, že toto je správny spôsob, ako riešiť otázky v tomto regióne. Čo týka Izraela. To bola ďalšia otázka, aby ste si mysleli, že sa tomu možno chcem vyhnúť. Myslím si, že Irán predstavil veľmi jasnú analýzu. My nie sme veľkým hráčom v tomto regióne. My sme len pozorovateľom, pozorným pozorovateľom, ktorý videl mnohé zionistické politiky za posledných 70 rokov, ktoré sa zakladali na agresii, na expanzii, na porušovaní ľudských práv. A pokiaľ iránsky atomový program e, e, Netanyahovi poskytol takú dymovú clonu, za ktorú sa mohol schovať, aby sa nemusel zodpovedať za zločiny, ktoré tam boli páchané, nové osady, e, represálie, ničenie celých dedín. Ale teraz sa dymová clona aj preč. A preto Netanyahu bol toľko proti tejto dohode o atomovej energii, pretože on nechcel prísť za túto dymovú clonu. To bolo dobré krytie, alebo nie? Teraz ľudia musia hovoriť o realite, ktorá je zneužívaná extremistickými organizáciami ako je Al-Nusra, Al-Qaida, Daesh, aby si pritiahli nových e, prívržencov. My máme našu vlastnú analýzu, my sme predstavili našu analýzu veľmi jasne. A to neznamená, že sme konali, my sme nevykonali, nepodnikli žiadne agresívne kroky proti nikomu. Za posledných 300 rokov sa Irán len bránil a bránil sa odvážnym, statočným spôsobom. Pamätáte sa, že Saddam Hussein zautočil na Irak. Väčšina z, nich, z vás na to chcete zabudnúť. Keď Saddam Hussein napadol Irán, tak mu každý poslal zbranie, nikto nepomohol Iránu sa brániť. A vy sa pýtate, prečo vyvíjame rakety, ako sa máme brániť? Aké iné prostredky máme ešte, aby sme sa mohli braniť? Uznesenie 1929 eh, priateľu už dnes nie je funkčné, už nie je operatívne. Máme, roz, máme uznesenie 2231, ktoré vyzýva Irán, nie je to povinné, vyzýva Irán, aby nevyrábal eh, rakety, ktoré boli tak navrhnuté, aby mohli niesť eh, jadrové hlavice. My ale nič nenavrhujeme takýmto spôsobom, pretože my žiadne jadrové hlavice nemáme, ale rakety, raketami sa bránime a keď hovoríte o vojenských výdavkoch a rozčulete sa nad nimi, tak eh, povedzte vašim vládam, aby nedodávali toľko zbranín do, do nášho regiónu. Za 130 miliárd bolo dodaných do Perského zálivu za posledné obdobie eh, zbraní. A to hovorím najväčšie, e, najvyššie odhady iránskych vojenských výdavkov sú 15 miliárd. No a my sme vynaložili desatinu e, výdavkov než e, iné krajiny my sme pripravení znížiť naše vojenské výdavky v regióne, ale nie, aby sme to robili len my. Musí to byť vzájomné. Už teraz vynakladáme na e, vojenskú výzbroj len zlomok toho, čo ostatní. Takže pokiaľ rakety majú slúžiť na našu obranu, tak my nimi na nikoho nechceme zautočiť. Len na niekoho, kto by napadol nás. My sme boli bombardovaní chemickými zbraniami a nikto nič nepovedal. Bolo to celých 8 rokov vtedy. Možno na to chcete zabudnúť, ale my na to nemôžeme zabudnúť. My na to v Iráne nemôžeme zabudnúť. Nemôžeme, nemôžem zabudnúť na to, že ja som išiel za predsedom e, Rady bezpečnosti, to je osobná skúsenosť, išiel som v roku 1986 za predsedom Rady bezpečnosti, povedal som mu Irán je bombardovaný chemickými zbraniami, on povedal, ja si vás nemôžem vypočuť. A dokiaľ bol v úrade Saddam Hussein a bol v Iráne a narušal našu územnú celistvosť, tak nevyšlo ani jedno jediné uznesenie Rady bezpečnosti, ktoré by odsudilo tieto chemické útoky. Prvé uznesenie ohľadom využívania chemických zbraní zo strany Sadama Husena bolo vydané až potom, čo vojna skončila. Takže myslím si, je dôležité vedieť, prečo Irán chce spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom. My sme pripravení spolupracovať s Európskou úniou, aby sme znížili meru napätia v regióne a verte mi, my nie sme tí, ktorí by si mali zaslúžiť vašu dôveru. My si musíme vzájomne zaslúžiť dôveru tej druhej strany. Všetci na to musíme tvrdo pracovať. Teraz sme položili prvý základný kameň tú, pre túto dôveru a my sme si urobili e, svoju časť. E, Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu povedala, že Irán splnil e, svoje záväzky dokonca nad rámec očakávaného. My sme neočak- nikto neočakával, že v januári už budú splnené všetky záväzky. Takže my sme si urobili svoju časť, dohody sme na to hrdí a myslím si, že EÚ už začala si plniť svoju časť. Ešte musíme spolupracovať aj s Spojenými štátmi. Spojené štáty, Európska únia a Irán musia spolupracovať. Je to v našom záujme rovnako ako vo vašom záujme a musíme rozpracovať túto spoluprácu, aby sme riešili katastrofy, kalamity v našom regióne. Máme tam problémy, ktoré sú relevantné pre vás, utečenecký problém. My chápeme, že ste máte problém. My máme 3 milióny utečencov. Tento rok e, máme 370 e, tisíc detí z takýchto ilegálnych pristovaleckých rodín, ktoré u nás chodia na stredné školy, takže vieme, o čom hovoríte. Máme ten istý problém a sme pripravení sa mi o tom spolupracovať, aby sme vyriešil tento problém tam, odkiaľ pramenia, to je v Sýrii a to prostredníctvom politického riešenia. Ale mali by sme sa vydať na túto cestu spoločne, nemyslíme si, že niektorá strana by sa mala snažiť viac. Všetci sa musíme snažiť rovnako a veľmi, aby sme nastúpili na správnu cestu. Ja si myslím, že už sme na ňu častočne nastúpili a musíme po nej ísť ďalej spoločne a verím, že prídeme, že príde úspech, tak ako prišiel úspech v oblasti e, tých e, jadrových rokovaní. Od začiatku veril v úspech len Irán a Európska únia a podarilo sa nám uspieť. A podarí sa nám uspieť aj teraz, pokiaľ sa na to pozrieme zo správneho pohľadu. Prepašte, že som hovoril príliš dlho. For Minister, thank you very much. Ďakujem, pán minister zahraničnej veci, za to, že ste ochotne s nami prišli diskutovať, že ste nám vysvetli vaše stanovisko. Toto je vaša prvá návšteva v Európskom parlamente po uzavrení dohody. Dohoda je dobrým krokom kupredu, ako ste správne povedali. Musíme si začať vzájomne dôverovať. To je dôležitý krok. ako sme povedali pri našej v Teheráne v lete, tak my, Európsky parlament, chceme takto postupovať, chceme pracovať na vzťahoch s vašim parlamentom a preto si myslím, že nájdeme k tomu príslušný rámec. Situácia na Strednom východe je taká, že tam ľudia zomerajú, to je treba povedať. A je to častočne taká vojna v zastúpení a ja nechcem teraz určovať, kto má väčšiu, kto menšiu pravdu, pretože je to situácia, ktorá je ľudskou tragédiou. Mali by sme nájsť čo najrychlejšie nejaké riešenie. Vidíme, že prišlo, prišiel aj ruský zásah a preto teraz možno bude ťažšie nájsť nejaké rýchle riešenie bez toho, aby došlo k ďalším ľudským tragédiám. Preto je ťažké povedať, kto má pravdu, kto nie. My, Európania, Američania, Iránčania, e, Sauditi, všetci z tohto regiónu si musia spolu sadnúť a diskutovať. O to nám ide. Ja tu nechcem skutočne určovať, kto má pravdu a kto nie. Musíme nájsť nejaké riešenie, pretože to je v všetkých Musíme nájsť spoločný prístup. Ďakujem ešte raz za vašu návštevu, pán minister, a prajem vám e, šťastnú cestu domov.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 bitte lass mich dran ruhig leite doch hier eine Sitzung. Nicht so hier irgendwo hin. Kolleginnen und Kollegen. Takže, milí kolegovia, prosím, usadte sa. Teraz by som chcel začať diskutovať o ďalšej správe o Turecku a prosím, nediskutujme o Cypre. Ja som v sobotu hovoril s rokova s zastupcov rokovacia týmu e, na Cypre. On je pripravený prísť aj sa nami do Európskeho parlamentu, tak aby sme o tom potom mali zvlášť diskusiu. Takže prosím, nerobme z Cypru teraz jeden z hlavných bodov diskusie. Táto diskusia tu môžeme potom viesť s človekom, ktorý sa snaží dosiahnuť zmierenie na Cypre medzi tými dvomi komunitami. Teraz by som chcel vyzvať pani Píri, aby sa chopila slova. Ja som dnes rokoval s pánom Šulcom a s pánom Cameronom a opäť musím odísť, pôjdem na konferenciu predsedov. Budem hovoriť o rovnakých témach, pretože potom vo štvrtok sa bude rokovať ďalej. Ja teraz budem hovoriť pani Piri. Ďakujem. 2015 to bol turbulentný rok pre Turecko. V mnohých aspektoch táto krajina prešla zúrivou predvolebnou kampaňou, v ktorej e, tureckí ľudia museli zhodiť svoj hlas do urny dvakrát bol vyvola, vyvíjaný tlak na novinárov, na médiá, bol čoraz väčší a toto e, pokračovalo aj po zložení novej vlády. Len pár dní pred summitom, summitom e EU-Turecko dvaja e, známi tureckí novinári boli zatknutí a teraz im hrozí doživote za to, že robili svoju novinárskú prácu. Takže ja v tejto správe žiadam ich okamžité prepustenie. Avšak sa taktiež zhoršuje teroristická hrozba v Turecku. 146 eh, nevinných ľudí prišlo o život v rámci eh, teroristických útokov, ktoré eh, vykonal tzv. islamský štát, jeden z nich bol v Istambule. Taktiež tu máme primerie medzi PKK a tureckou vládou, ktoré, e, ktoré teraz e, zlyhalo. Takže my e, hovoríme s Tureckom len o utečencoch, ale nevenujeme dostatočnú pozornosť e, z, rýchlo sa zhoršujúcej situácii na juhovýchode Turecka, e, kde e, takmer e, 400 ľudí muselo opustiť svoje domovy, boli e, vyhlásené zákazy vychádzania, ľudia nemôžu pušťať svoje domovy. Myslím si, že EU má postupovať aktívne a žiadať e, okamžité prímerie a e, začiatok mierového procesu k utečencom turecké obyvateľstvo. Treba mu poďakovať za jeho obrovské otvornice voči 2,5 miliónom sírským utečencom za ich e, privítanie týchto utečencov a treba e, poďakovať za to, ako Turecko manažuje toto. Treba zabezpečiť bezpečno, bezpečné cesty e, pre ľudí, ktorí žiadajú medzinárodnú ochranu a chcú ísť do Európy. Toto sa ešte nezrealizovalo. A táto kooperácia by nemala byť priamo prepojená s prístupovým procesom, ktorý Eh, je osobitný, eh, stojí to samostatne a vychádza zo zásluh. Eh, spolu s tieľovými spravodajcami sme už vyjadrili našu nespokojnosť tým, že komisia neskôr predstavila svoju správu po kroku Turecka z roku 2015 až po obdobie po tureckých voľbách vytvoril to nesprávny dojem. E, pozeranie sa na Turecko iba cez prizmu migrácie nie je múdre. A nie je to ani v našom záujme. E, vojna e, v Sýrii, kurdská otázka a celková situácia okolo ľudských práv v krajine sú navzájom prepojené. Turecko musí preukázať pokrok v oblasti dodržovania zásad právneho štátu, treba to tvoriť benchmarky a kapitoly 23 a 24 v tejto súvislosti. E, počula som, pán predseda, že ste povedali, že sa tu bude diskutovať osobitne o Cypre a len pár slov k tomu, čo je v tejto správe na túto tému. 40 e, komentárov kolegov väčšinou sa vzťahuje na túto tému, preto som e, sa rozhodla už od začiatku sa tejto téme venovať. E, tento, e, e, v tomto probléme by mohlo dôjsť k najpozitívnejšiemu vývoju, ktorý zaznamenáme tento rok na našom výbore. Treba tu toho urobiť veľa, ale konštruktívny prístup a odhodlanie lídrov na oboch stranách treba pochváliť. Očakávam, že Turecko podporí aktívne tento proces a jeho záverečný výsledok. A na záver chcem poďakovať e, sekretariátu politickej skupiny, e, našim e, osobným asistentom a všetkým, ktorí sa podielali na sfinalizovaní tejto správy. Ďakujem pekne, pán predseda. buď koordinátor alebo tieňový spravodajca eh, bude mať eh, k dispozícii dve minúty a potom všetci ostatní budeme mať eh, rečnícky čas obmedzený na jednu minútu, pretože naozaj sa do diskusie hlási veľa kolegov. Prvým, prvou rečníčkou je pani Zoma. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem Katri Píri za návrh správy. Aj minulý rok sme veľmi dobre spolupracovali a docelili napokon výsledok, eh, s ktorým eh, sme sa mohli veľmi dobre zmieriť a myslím, že aj tento rok eh, sa budeme v tomto rámci pohybovať. Je dobré, že priamo v bode 1 si spomenula, že v podstate v Turecku nie, je, nie sú vnímateľné pokroky, ale kroky späť. To je dôležité spomenúť, napriek tomu, že všetci vieme, aké dôležité je mať s Tureckom dobré vzťahy v aktuálnej situácii eh, ohľadom utečencov. A myslím si aj, že je dôležité, aby sme eh, sa vyjadrovali jasne a priamo, a to aj robíš, Katy, vo svojej správe, priamo eh, nazývaš problémy správnym menom. A keď sa budeme pohybovať tak ako minulý rok, budeme na dobrej ceste. Prirodzene niekoľko pozmeňovacích návrhov e, by som chcela urobiť. E, Pár e, bodov by som rada jasnejšie popísala. Plne s tebou súhlasím, že treba spomenúť situáciu na juhovýchode. a Aj na našej diskusii v Štrasburku sme to spomenuli. Tiež si myslím, že Európska únia musí byť aktívna a turecká vláda musí byť príjme k okamžitému prímeriu a mierovému procesu, respektíve k jeho znovu obnoveniu. Tiež som za to, aby sme to tu veľmi zreteľne sformulovali a ja dúfam, že ostatní tieňoví spravodajcovia to tiež podporia. Celkovo je to dobrý e, e, základ pre našu ďalšiu prácu, dobrý návrh. Teším sa na dobrú diskusiu s tebou, Katy, a s ostatnými e, s tieňovými spravodajcami. A dúfam, že vypracujeme napokon návrh, ktorý bude samostretnúť s súhlasom parlamentu. η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας είναι μια πρόκληση. Ευρωπαϊκή eh, európska perspektíva pre Turecko je eh, výzvou pre nás, pre Európsku úniu aj pre samotné Turecko. A mala by byť motivom pre Turecko pre výkon sociálnych a hospodárskych reform v prospech eh, obyvateľov. Ale v posledných rokoch sa ukazuje, že toto všetko sa stáva alibi pre Erdogana a že sa Turecko vyvíja opačným smerom. A som rád, že pani Piri vo svojej správe e, jasne spomína, že toto nemá byť nemá ako alibi, ale ako um, motív pre reformy. E, sú tu e, ešte stále e, prípady kazus Belly, porušuje sa náš dušný aj morský priestor. Turecko toho vo riešení cyperskej otázky robí veľmi málo. Ani nesťahuje svoje jednotky z Cypru. Tá situácia z augusta sa nerieši Je tu aj veľký krok e, späť, e, pokiaľ ide o e, právny štát, ochranu ľudských práv, slobodné vyjadrovanie mienky, zatýkajú sa v Turecku novinári, mierový proces s Kurdami bol prerušený. Vidíme, aj ako zaobchádza pán Erdogan so svojimi politickými oponentami E, nápor e, migrantov sa neznišuje, dokonca sa ešte zvýšil od e, príslušnej dohody s Tureckom. A teda zmiešavanie migračnej, migračnej otázky a procesu prístupu by sa nemalo robiť. Ďakujem pekne, pán Tenok. Ďakujem pekne, pán predseda. Turecko e, pod teda, e, prezidentskou taktikou pána Erdogana zostáva veľkou výzvou ako kandidátska krajina pre Európsku úniu. E, situácia ohľadom ľudských práv sa tam pravdepodobne zhoršila, odkedy sme o Turecku diskutovali pred rokom. Potlačajú sa tam médiá, zatýkajú novinári Turecko bojuje proti PKK nepreteným spôsobom e, v južných regiónoch krajiny, kde zomiera príliš veľa civilistov, je tam príliš veľa strát. Podpora e, džihadistov v Sýrane je polutovania hodná. E, konflikt s Ruskom je tiež veľmi nebezpečný, keďže do hry vstupuje na toto sú veľmi riskantné stratégie zo strany Erdogana, autoritatívny prístup prezidenta Erdogana E, je z môjho pohľadu nebezpečný a e, môže sa z Turecka stať prezidentský e, systém, aj keď teda nemajú konštručnú väčšinu v tureckom parlamente. Pokiaľ ide o exodus migrantov do Grécka, Turecko berie prostriedky zo strany EÚ, ale robí toho veľmi málo preto, aby migranti eh, aby sa žili v bezpečných eh, táboroch, dokonca ľudí presúvajú eh, naspäť do Sýrie, napriek, na, namiesto toho, aby našli v Turecku bezpečné útočisko v našej krajine bude referendum o Brexite a Turecko určite bude viackrát nadnesené UKIPom a ostatnými, ktorí si želajú, že naša krajina by mala opustiť EÚ. Jediným pozitívnym miestom je možné, možný díl e, týkajúci sa ukončenia tureckej okupácie e, severnej časti Cypru. Ja e, si naozaj želám, aby k tomu došlo v roku 2016 a tiež by bolo vynikajúce, keby Turecko napokon e, začalo byť rozumné a otvorilo svoje e, hranice voči Arménsku po 20 rokoch, ktoré je teda krajinou bez prístupu k moru. I think something remark- Ďakujem pekne. E, máme tu naozaj veľké spektrum politických skupín a e, musím povedať, že my všetci sa zhodujeme v tom, že tu e, pozorujeme závažné e, zhoršovanie vo všetkých kritériách, ktoré sa väčšinou zhrňajú pod politické nezávislosť súdnictva napríklad a podobne. Minulý rok sme požiadali komisiu, aby znovu prehodnotila, či tento proces um, má prínosy pre turecké obyvateľstvo. Žiaľ Bohu, e, k tomu nedošlo, ale namiesto toho, aká to spomína vo svojej správe, e, zmiešavajú sa aktuálne politické e, témy, ako teda téma migrácia a proces prístupu, bez toho, aby sme sa naozaj zaoberali prístupom procesom ako takým. A toto je vákum, ktoré treba naozaj eh, zaplniť, ak tento proces má priniesť tie výsledky, ktoré od toho si očakávame. Eh, skupina liberálov vždy žiadala preto, aby sme žiadala o pozitívnu agendu, o kontakty na vysokej úrovni. Vidíme ich teraz eh, v kontexte sírskej a migračnej krízy. A vidíme, že takto je, môže sa dopracovať k výsledkom, ale my potrebujeme veľmi veľa vecí, ktoré spolu s Tureckom je potrebné dosiahnuť. Ale zmiešovanie týchto oboch tém je, myslím, veľmi, veľmi zložité. Ako už povedal Renata Zomer, správa predstavuje veľmi dobrý základ pre ďalšie diskusie. Myslím si, že treba poďakovať e, e, Turkom e, za to, že príjmajú sírskych utečencov. Situácia na, na juhovýchode si zasluhuje viac pozornosti, než je momentálne venujeme. E, cyperská otázka, e, tam to vyzerá dobre. Ja sa teším na príslušnú diskusiu e, s osobitným zástupcom OSN. To je niečo, na čo môžeme naozaj veľmi konštruktne pracovať a ďakujem Katy za jej dobrú prácu. Ďakujem pekne. συνάδελφο την Κάτι Πύρη για την δουλειά που Chcem poďakovať eh, kolegyni Katy Piri za eh, prácu, ktorú eh, vykonala. Chcel by som povedať, že je to veľmi dôsledná a úprimná kolegyňa, pokiaľ ide o témy, ktorým sa venuje jej správa. Spomína sa tam, že je porutovania hodné, že došlo k obratu a spomenú sa teda migračná kríza. Ak celá EU chce e, urobiť už transakciu v otázke migrácie, e, s Tureckom, to by e, vlastne bola zmena kurzu. A potom kapitoly 23-24, treba, sa tu treba tu spomenúť evaluačné kritéria, E, tieto hodnotiace e, kritéria, e, medzi nimi sú určite politické kritéria. A ak politické kritéria nie sú splnené, nie je možné príslušné kapitoly ani otvoriť. Ak sa splnia, je možné kapitoly otvoriť. A potom intervencia Turecka v Sýrii je centrálnym aspektom, že tieto udalosti že k ním dochádza v posledných 24 hodinách, ale napriek tomu e, treba to v správe spomenúť, že e, Turecko e, zasahuje v Sýrii. čím chce zabrániť vytvoreniu autonómneho regiónu Kurdov v Sýrii. Treba poukázať aj na to, e, že dochádzalo k etnickým čistkám e, na Cypre, že sa tam snažili, e, že tam bola snaha zmeniť etnickú situáciu na ostrove. Prosím ešte o 10 sekúnd. A žiadame, ďakujeme za snahy obom stranám tento konflikt vyriešiť. Dôležité ale je, aby aj Turecko, aj Iné strany sa silnejšie zaangažovali za vyriešenie. Treba teda apelovať na Turecko, aby urobilo, čo je potrebné pre riešenie. Áno, som vášho názoru, ale mali by sme potom aj požiadať e, Grécko. Obe tieto e, mocnosti by mali e, prispieť konštruktívne k riešeniu tohto konfliktu. Slovo má teraz pani Valero. Ďakujem veľmi pekne pani Piri za jej správu, ktorá je dobrým e, základom pre našu ďalšiu prácu. Som si istá, že naša spolupráca aj s ostatnými tieňovými spravodajcami bude veľmi pozitívna. A body, ktoré ešte nespomenuli ostatných, e, s tým sa chcem venovať ja. Napríklad jazyková otázka, e, mierový proces v súvislosti s kurdami žiadame, aby jedna strana bola eh, milá a pritom žiadame, eh, apelujeme na druhú. Ale musíme veľmi jasne odsúdiť násilie. To, čo sa momentálne deje, je, že eh, v Ture- Turecko stojí naozaj na pokraji občianskej vojny a musíme si uvedomiť, že toto by znamenalo ešte viac migrantov. Prichádzali by nie zo Sýrie, ale z Kurdistanu, ak sa nám to nepodarí zastaviť. Takže treba naozaj zmeniť aj poradie ocekov v tejto kapitole a e, vyjadriť sa trošku silnejšie. Potom tu máme situáciu, kde v bode 16, keď hovoríme o teroristických e, útokoch, pak e, je na iných miestach, myslím, musíme aj vyjadriť náš e, protest e, proti názorom Erdogana, alebo ako vyjadruje svoje názory, že sa obáva viac Kurdov, než e, je za to je neakceptovateľné. A potom sa tu hovorí, že vyjadruje svoju solidaritu s obeťami a ich rodinami a, a s tureckým uh, E, ľuďom. Myslím, že musíme vyjadriť e, e, sústra so všetkými civilistami, nielen s tými, ktorí prišli o život v dôsledku útokov IS, ale všetkých, ktorí prišli o život aj kvôli napadnutiam zo strany režimu. a tí, ktorí e, prišli e, o život v posledku útokov PKK. Takže e, musíme to lepšie vyvážiť, myslím. Ďakujem slovo. Thank you. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω και εγώ να συγχαρώ την κυρία. Λόγω μα πανκέφα, λόγιανής. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Piri sa veľmi snažila vo svojej správe spomenúť všetko, čo je dôležité pre jednotlivé politické skupiny, pokiaľ ide o prístupový proces Turecka do EÚ. Spomína sa tu e, chybajúca demokracia, e, právny e, štát, a mali by sme e, zdôrazniť aj iné témy, napríklad neuplatňovanie asociačného e, protokolu e, voči všetkým krajinám, napríklad Cypru, neakceptovanie medzinárodného námorného práva, suverénne e, práva e, všetkých krajín, e, napríklad Grécka aj Cypru, kazus belli, prelety nad gréckými ostrovami zo strany Turecka aj v nedávnej minulosti. ktorí traja príslušníci vojenských námorných síl prišli o život. Pani Somer eh, sa právom vyjadrila k tomu, že treba eh, mať rovnaký kurz voči Turecku ako minulý rok a nemali by sme eh, miešať otázku migrácie s otázkou prístupových rokovaní. A potom ešte jedna pripomienka, pán predseda. Povedali ste, že aj Grécko by malo prispieť k riešeniu cyperskej otázky. Ja si myslím, že to nie je správny e, postoj. Tu predsa ide o obsadenie zo strany tureckej armády. A tu nemôžete dať na rovnakú úlohu, úroveň e, Turecko ako e, Grécko. Myslím si, že takýto, takéto porovnanie nie je akceptovateľné. Благодаря господин председател. В Турция текат много... Ďakujem pekne, pán Džambasky. Procesy, ktoré prebiehajú teraz v Turecku, naznačujú, že turecká vláda sa čoraz viac e, podobá islamskej diktatúre a nie demokratickej republike v Anatólii, a taktiež etnické čistky v severnej Sýrii, ako aj potláčanie práva novinárov, taktiež eh, podpora islamského štátu, ako aj hrozba Grécku a Bulharsku prostredstvom migračných tokov, aby boli zaistené vyššie ekonomické výhody. Toto všetko sú fakty, eh, ktoré spolu s miešaním sa do politického života do susednej krajiny sú príznačné pre aktuálny stav v Turecku. A to je jasným znakom, že Turecko sa čoraz viac vzdialuje od Európy. Dodržali ste naozaj vynikajúco rečnícky čas e, a to mi ešte dáva priestor, aby som ja prednesol osobný názor, ak dovolíte. Myslím, že to, čo sa tu kriticky hovorí, čo sa týka aktuálneho diania v Turecku a tiež e, aspektov e, slobôd um, v krajine, právneho štátu, ďalej uh, postoja kurdskej menšiny. Toto všetko je oprávnené, ale zároveň musíme uznať, že Turecko už uh, viacero rokov prijalo 2,5 milióna utečencov so všetkými zaťažami, ktoré s tým súvisia. A mnoho rokov uh, už prijíma o mnoho viac utečencov než my. Zaznieva hlas zo sály bez mikrofónu. Ja som predsa tiež e, člen výboru a tiež e, môžem predniesť svoj osobný názor. Ja, ach, das war das in anderen Sprachen. In Deutsch war sie perfekt. <laughs> Wir müssen feststellen, dass bol tam problém s tlmočením, už sa vyriešil. Isté, že musíme skonštatovať, že v Turecku sa mnoho vecí zhoršilo, čo sa týka princípov právneho štátu, tlaku na politický systém, ďalej otázky, ktoré súvisia s, so slobodou prejavu, tak ako to vnímame my. No, taktiež postoj voči Kurdom, voči Sýrčanom v rámci Turecka aj v rámci Sýrii, ale tiež musíme skonštatovať, že Turecko už viacero rokov je zaťažené 2,5 miliónmi utečencov. A to je o mnoho viac, než celá Európska únia prijala. A je to dôležité o to viac, aby sme sa snažili, aby dohoda s Tureckom naozaj fungovala aby sme dokázali s Tureckom spolupracovať a aby sme dokázali znížiť počet utečencov, ktorí prichádzajú cez Stredozemné more. To sa podarí len vďaka takejto spolupráci. Už vidíme prvé náznaky úspechov. V oktobri minulého roka totiž z Turecka do Grécka prišlo 220 tisíc utečencov. Cez Stredozemné more v januári eh, ich bolo 60 tisíc a tu nejde iba o počasie, ktoré sa potom podpísalo. Myslím, že aj toto by sa malo dať do súvislosti v tomto férovom posudzovaní aktuálneho stavu. Keď sa pozrieme na odlišnosť, eh, ako členské štáty sú ochotné prejaviť solidaritu v príjmaní utečencov, myslím, že by bolo na mieste aj toto zohľadniť, zohľadniť počty utečencov, ktoré by sa mali jednoznačne znížiť. Ďalej nesleduje pán López. Muchas gracias. Ďakujem. Predovšetkým chcem poďakovať Katy Píri, spravodajkyni za odvedenú prácu. Je to dokument, ktorý je teraz dobre vyvážený. Je to krajina, ktorá toho zažila veľa za posledný rok. Chcel by som označiť tri veci. To predovšetkým pluralizácia krajiny, to vidieť evidentne pri voľbách. Potom je to taký autoritársky trend, ktorý nastúpil za posledné roky, ďalej právny štát, sloboda tlače a zakliatý kruh násilia, ktorého sme svetkami v kurdskej časti krajiny. Myslím si, toto všetko je tam dobre popísané a treba na to nezabúdať, keď hovorím o Turecku. Taktiež tu máme politickú spoluprácu e, v súvislosti s utečencami, ako bolo povedané je treba pracovať s Tureckom v súvislosti s touto témou, ale potrebujeme politickú spoluprácu, ktorá nemôže byť nejakou zmennou mincov, aby sa tým riešili naše problémy pri riadení utečeneckých tokov a taktiež v súvislosti s tým, čo sa teraz deje v tejto krajine, ktorá raz chce vstúpiť do EÚ. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pani Sakorafa. Turecku pán Erdogan a, eh, a sa snaží budovať novú osmanskú ríšu na telách mŕtvych Kurdov a tisíce utečencov taktiež na ruinách a princípa právneho štátu demokracie, a pričom nie je dostatočná sloboda prejavu spravodlivosti. Nesmieme predtým zatvárať oči. Toto sú fakty. Rokovania, ktoré prebehli 16. novembra medzi pánom Erdoganom, Junkerom a Tuskom, boli jednoznačné. Utečenecký problém totiž priamo súvisí so zrýchlením prístupových rokovaní s Tureckom. Chcem sa poďakovať pani Piri za prácu, ktorú odvedla na tejto správe, ale Musím eh, skonštatovať, že toto nedostatky nespomína sa tu vôbec aspekt dobrých susedských vzťahov, čo by mal byť predpoklad eh, prístupového procesu. Tiež sa tu vôbec nespomína porušovanie eh, gréckého vzdušného priestoru a tiež gréckých územných vôd. Včera došlo k 22 porušeniam tohto práva a a tiež dochádza pravidelne k a porušeniu morského práva ďalej Kasus Belli proti Členským štátu Európskej únie. Dúfam, že môj pozmiaci návrh prejde, ktorý na toto poukazuje. Ďalší rečník. Riprendendo quello che stato detto anche da altri colleghi. Pán Castaldo, kolegovia už povedali mnoho relevantného podľa nás odsek, ktorý sa týka závažného porušovania práva a násilia, najmä v južnej časti krajiny proti kurskej menšine. Ten by sa mal podľa nás trošku vyostriť a zjednoznačniť. Myslím, že odsudujeme násilie, ktoré tam prebieha. sa dopúšťa turecká vláda na kurdskej menšine už sme o tom hovorili napokon aj v pléne naposledy v rozprave. Okrem toho sa v správe nespomína postoj Ankary, ktorá zaujala veľmi jednoznačné stanovisko a núti ľudí, aby si vybrali medzi eh, podporou NATO a obranou práv kurdskej menšiny a ďalej tu chýba, že Turecko sponzoruje niektoré islamské ozbrojené sily v Sýrii. Ide o ozbrojené sily, ktoré sa správajú dosť pochybne, najmä čo sa týka ľudských práv. A Turecko je tiež e, súčasťou aj e, tejto zásobnej vojny v Sýrii, tak ako aj mnohí iní napokon. ale je to o mnoho závažnejšie, že ide o kandidátku krajinu. Neviem, či by sme naozaj mali hovoriť o prístupe Turecka k EÚ vzhľadom na závažné porušovanie ľudských práv a nedostatok slobody prejavu. Myslím, že musíme byť jednoznačnejší v našom postoji k týmto veciam. Ehm, zahraničná politika Turecka musí byť konzistentná s európskou. Eh, a ďalej musíme tiež e, vyjasniť e, otázku nezákonného obchodu s ropou. Myslím, že sa tomu nevenovala dostatočná pozornosť zatiaľ ešte. Ďalší rečník. Baty. Ďakujem pekne. Určite je to pre, že správa umožnila v správnom momente sa vyjadriť k situácii v Turecku a tiež treba, to, to, skutočnosť, že bola vypracovaná len včera, e, znamená, že treba trošku posunúť lehotu na predkladanie pozmeňovacích návrhov. A pokiaľ ide o riešenie, ktoré Európska únia našla e, na zníženie prílevu tečencov z viacerých azijských regiónov, V bode 19 eh, čítame, že eh, sa napáda Európska komisia, aby vytvorila eh, mechanizmus, ktorý, ktorý by mal kontrolovať správne uplatňovanie finančných prostriedkov. Spomenám si, že v prípade Talianska, ktoré už sa dlho potýka s týmto problémom bez podobných finančných podpor ako Turecko pána Erdogana, kontroly Európskej komisie vyzerali tak, že sme išli na lampedózu. a nič. Chceme naozaj uh, takéto uh, zábavky tu písať, že by malo byť uh, kontrolované, ako sa budú tieto prostriedky vynakladať, že sa vykladať na ochranu uh, Eh, zraniteľných skupín. Eh, Turecko predsa kúpuje eh, ropu od ISIS a naozaj si myslíme, že budeme môcť kontrolovať, na čo vynakladá Turecko tieto prostriedky. To je naozaj iba žart, to je vtip. Epitadeus, Kolega Epitadeus, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Napriek úsiliu pani spravodajkyne uznesenie, ktoré sa v Európskom parlamentu v súvislosti so správou o Turecku, má nedostatky a obsahuje aj rozporuplné tvrdenie. Na jednej strane uznáva, čo všetci vedia, a síce, že Turecko nedosiahlo žiadny pokrok vo svojom úsilí stať sa súčasťou EÚ. A na druhej strane Turecko vynakladá úsilie v snahe zmeniť ehm, zásadnú bázu problému e, s Cyprom a riešenie cyperského problému e, nezahrania konfrontáciu dvoch komunít. Je to problém invázie bez akékoľvek provokácie pred 42 rokmi. Invázia Turecka na Cyprus, nezákonná okupácia veľkej časti ostrova. 37 ostrova je e, pod touto okupáciou. Tento problém sa teda nepodarí vyriešiť komunitárnym prístupom to je nepriateľné, pretože by sme tým zrušili Cyperskú republiku. Tento problém by sa vyriešil, ak by sa turecké jednotky stiahli z Cypru a dokázali by sme zjednotiť okupované územia so slobodnými územiami. Som dosť skeptický, pretože tu nespomíname iniciatívu pána Anastasia Nadisa z turečtiny e, stali jeden z oficiálnych jazykov EÚ. Táto iniciatíva podľa mňa prekračuje všetky medze logiky, ako môžeme, prosím, prijať za oficiálny jazyk EÚ turečtinu, ak Turecko nie je súčasťou EÚ. S tou istou logikou by sme mohli napokon prijať aj ruštinu a čínštinu. Um, Ďakujem pekne, hovorí pani Koraca Bilta. Ja sa chcem poďakovať pani Piri za vynikajúcu správu a ja s ňou súhlasím aj s inými kolegami, ktorí sa vyjadrujú o obavách v súvislosti so slobodou prejavu vo väzeniach, taktiež uväzňovanie novinárov, ako aj postavenie kurdského obyvateľstva na juhu a na východe. Myslím, že musíme naše hodnotenie e, postaviť na faktoch o mnoho viac. Ja som sa práve vrátila e, z oficiálnej delegácie výboru Libe e, z Turecka. Chcela by som sa s kolegami podeliť o niektoré aspekty. Poprvé, otvorenie kapitol je oddelené od otázky utečencov. Myslím, že je na čase otvoriť kapitoly, ktoré sme my jednostranne zmrazili. Nie je žiadnou odmenou Turecku, e, keď to urobíme. Je to hnacia síla pre reformy, ktoré chceme, aby Turecko dosiahlo, aby sa zlepšilo fungovanie súdnictva, čo je jedna z tém, na ktorú sa kolegovia najviac sťažujú o tvorme, teda kapitoly 20 a 24. Toto je najlepšie riešenie Ďalej, pokiaľ ide o akčný plán, chcela by som objasniť eh, viacero veci. Turecko nedostalo ani jedno jediné euro z tých troch miliárd, eh, ktoré sme prislúbili, ale zatiaľ ešte nespritnostili. To sú peniaze pre utečencov, nie pre Turecko. Turecko um, sa zaviazalo, že bude registrovať podľa medzinárodných štandardov OSN. Má veľmi dobrý zákon o poskytovaní dočasnej ochrany a prijalo 2,5 milióna sírčanov 350 tisíc nesírčanov. Dávajú nám tým lekciu tolerancie v Európe. Máme extrémnu pravicu, ktorá sa vzmáva všade. A, a pritom ide len o niekoľko stovák utečencov a v Turecku nevidíme takéto zmáhanie sa extrémnej pravice. V Turecku nie je extrémna pravica. Je, prosím, Marine Le Pen v Turecku? Je tam vláda, ktorá je zvolená ak dovolíte, ja mám teraz slovo, neprerušujte ma. My hovoríme Turecku, že má uzavrieť hranicu s Gréckom, ale aby otvorilo hranice so Sýriou. To znamená, že oni musia, okrem tých miliónov, ktoré už prijali do posiaľ ako hostí v 25 táberoch, ktoré fungujú ako švečerské hodinky, len si to predstavte. To je 4 či 5 násobne viac e, než to, čo prijal 25 členských štátov. E, Isté, že nie je to dokonalé, ale e, ten rozsah je obrovský. Prepačte, ale prerušili ma. Myslím, že nastala chvíľa hovoriť o faktoch a spolupracovať s Tureckom. A nie len kritizovať Turecko. Pán Mavrides, prosím. Faktická poznámka, prepáčte. Pán Lambsdorff. Tiež spravodajcovia dodržali svoje dve minúty. Vy ste prevzali predsedanie. Ja e, si cením, čo hovorí e, Maria, aj keď s tým nesúhlasím. Ak však predsedáte, musíte sledovať dodržiavanie času. E, ďakujeme pekne, pán Mavrides. Ja dúfam, že aj ja dostanem svoje dve minúty. Ja budem tiež hovoriť o faktoch. A poviem, že toto je správa, kde sa hovorí o prístupe Turecka. Nejde tu o Cyprus ani o rokovania o Cypre, ale z tohto pohľadu myslím, že musíme pochváliť Katy Píry za tento úvodný návrh, ktorý sa venuje e, porušovaniu práv Erdoganovho režimu v Turecku, ale predsa len mám dve veľké výhrady. Poprvé, ak vidíme, že dochádza k všeobecnému zhoršeniu situácie právneho štátu a ľudských práv v Turecku, znamená to, že, že politika, ktorú sme doteraz uplatňovali tým, že otvárame viac a viac kapitol a vyzývame Erdogana k dialogu, že táto mm, stratégia nefunguje. Môžeme sa snažiť pomôcť nadviazať kontakt s proeurovskými sílami a pomôcť aj Kurdom Eh, ďalej, čo sa týka Cypru, my v, tu v tomto výbore alebo v parlamente či v Európskej únii nebudeme eh, schopní riešiť otázku Cypru, ale je to kľúčová téma, ktorá súvisí s prístupom Turecka, pretože Cyperská republika je súčasťou EÚ. Dokážeme vyriešiť eh, otázku Cypru bez toho, aby sme predovšetkým zaistili dodržiavanie princípov a zásad Európskej únie. Ešte predtým ako pozvem pána Ajdara, snažme sa najskôr o to, aby sme našli riešenie na Cypre, ktoré bude založené na európskych hodnotách. Pani Teokarus, prosím. Ďakujem. Mám dojem, že Európsky parlament a Európska únia sú eh, prekábátené v celej veci, ktorá sa týka Cypru a rokovaní ja nie som ochotná akceptovať, e, aby tento proces e, osoba, ktorá bude informovať Európsky parlament, e, nebola objektívna. Musím zdôrazniť, že tu v tomto dokumente sa úplne popiera Cyperská republika. Vôbec sa tu nespomína. Spomínajú sa tu slova len ostrov a Cyprus. A to nezodpovedá realite. Existuje Cyperská republika, ktorá bude existovať aj naďalej. Toto všetci predsa akceptujú ďalej, čo sa týka riešenia ktoré presazuje Turecko. Ak toto rozhodnutie presadíme, tak dôjde k zrušeniu Cyperskej republiky a vytvorí sa islamský štát v Európskej únii a po tretie Turecko stanoví podmienky, ktoré um, obyvateľa Cypru nebudú schopní akceptovať, pôjde o porušenie ľudských práv Cypru a nebude to v s európskym aký a preto nemôžeme toto akceptovať. Bolo by to založené na lžiach, ktoré sa dostali Európskemu parlamentu. Len sa pozrite na názov. Názov tohto riešenia. To nie je úloha Európskeho parlamentu eh, načrtať, ako sa tento problém má riešiť, ale je potrebné zohľadniť ľudské práva obyvateľov Cypru. Tieto práva musíme presazovať a tiež eh, plniť európske aky praxi. Pán Papadakis. Ďakujem. Do veľkej miery sa v tejto správe našej kolegyne ozorkadľuje aktuálna situácia, akú úlohu zohráva Turecko v tomto regióne, aby sa neustále vytvárali problémy, dokonca aj predvčerom Turecko bombardovalo kurdské stanoviska, pretože Mm, ja okupoval e, ISIS e, e, veľmi dlho, porušujú sa základné práva ľudí, taktiež nie je tu ochota rokovať a dochádza ku genocíde Kurdov. Zabúdame na úlohu, ktorú zohrávalo Turecko v aktuálnej situácii v Sýrii a tiež veľmi zvláštny spôsob, akým sa Turecko stavia k islamskému štátu. Máme tu stovky obetí v Egejskom mori a to spôsobujú Turci, ktorí e, tieto osoby presúvajú. Na to, aby sa vyriešil cyperský problém, je predovšetkým potrebné dodržovať, aký podľa základných hodnot a pravidel EÚ. Toto by mala byť naša úloha, toto zaistiť. A tiež tu hovoríme o otvorení nových koridorov, nových hraničných koridorov. ďalší rečník. Um, nemôžeme tu hovoriť v Európskom parlamente o otváraní kapitol s Tureckom, ak Turecko nebude dodržiavať platný protokol. Je to totiž situácia, v ktorej Turecko nie je ochotné uznať existenciu členskej krajiny EÚ, nie je ochotné povoliť lodiam, ktoré sa plavia pod vlajkou tejto krajiny, aby vstúpili do jeho pristávov. Boli by ste ochotní uznať, ak by Turecko neuznala vašu republiku, boli by ste ochotní chváliť a podporiť vstup Turecka do EÚ, ak by Turecko neuznalo vašu krajinu? My nebudeme diskutovať otvorenie kapitolu, ak Turecko nebude ochotné uznať Cyperskú republiku, ak nebude dodržovať protokol. Prosím, začal som o niečo neskôr. Máme e, tú dohodu, ktorá sa týka morského práva, to spadá pod aký a Turecko nesmie porušovať právo mora a tiež územné vody Grécka, Cypru a tiež vzdušný priestor. Aj toto je dôležité. Je tu problém, ktorý spôsobilo Turecko tým, že vykonalo inváziu a vyslalo 40 tisíc vojakov a obsadilo Cyprus. Turecko je riešením k tomuto problému a Cypru. Nemôžeme požadovať, aby Grécko prispelo k tomuto riešeniu. Hovoríme tu tiež o hraniciach na Cypre. Tu nejde o hranice na Cypre. Je tam separačná línia, je to v texte nesprávne uvedené, malo by sa to opraviť. Čo sa týka pozitívnych stránok, podporujem všetko úsilie našej spravodajkyne. Teraz pán Čeza, posledný rečník. Tanto mi congratula con KDP. Ďakujem veľmi pekne. Iba e, na chvíľočku dnes ráno som si mohol pozrieť tento návrh. E, dúfam, že budem mať neskôr viac času na toto. Ale treba povedať, že keď chceme hovoriť o kurdskej otázke, o Cypre, e, porušovania, porušovaniu vzdušného priestoru, bolo by dobre, keby sme rešpektovali aj my naše záväzky voči Turkom, keď sme im slúbili 3 miliardy, aby sme im pomohli v práci, ktorú vykonávajú e, v utečenských táboroch. Majú tam 2,5 milióna ľudí. Uvedomme si, že ak my nebudeme rešpektovať naše dohody, tak e, to naozaj bude apokalyptické pre nás. Snažím sa teda v prvom rade rešpektovať eh, naše záväzky nás ako jednotlivých štátov a potom otvorme naozaj eh, závažnú diskusiu, vážnu diskusiu. Pretože tam budeme môcť eh, potom, keď si budeme, budeme splňať naše veci, budeme môcť žiadať, aby si aj druhá strana splnila svoje záväzky. Ďakujem. Uh, Takže za Teraz predstaviteľ komisie na tejto komplexnej záležitosti. Ďakujem na úvod. Chcem povedať, že vítam úsilie spravodajkyne. Myslím si, že tam e, sú si sprave zachytila hlavné výzvy vzťahov EU-Turecko. Taktiež tam identifikuje e, perspektívy. Táto správa súhlasí s hodnotením komisie v rámci našej správy o Turecku za roku 2015. Chcem sa pri, teraz viedať k tej diskusii Takže čo sa týka utečnickej krízy, tam nejde o to, že podriadíme náš vzťah s Tureckom e, len tejto téme. určitým spôsobom si myslím, že nás to trochu prebralo. E, teraz e, sme zistili, že sú tu mnohé globálne výzvy, ktorým čelíme a ktoré musíme spoločne riešiť. Čo sa týka tých ďalších vecí, ktoré zazneli v diskusii, Chcem sa vyjadriť k tomu, čo povedal grof Lambsdorff. Nuž, e, my sme si, my sme si počuli diskusiu aj minulý rok a táto metodika bola zapracovaná do súčasného balíčka komisie. Chceli sme tam taktiež e, napísať presne, v akej fáze sa nachádza krajina, ktorá je kandidátom na vstup do EÚ a taktiež e, všetok e, pokrok alebo zase nedostatok pokroku, ktorý bol zaznamený za posledný rok. Čo sa týka spoločného akčného plánu, tak Turecku už urobilo veľa dôležitých krokov, napríklad Sirčanom poskytuje e, účinnú ochranu, umožňuje im prístup na pracovný trh. Ešte to neviedlo k zníženiu počtu e, novoprišelcov cez Egejské more. E, na toto zníženie počtu samozrejme čakáme. No a čo sa týka utečencov v Turecku, tak si myslíme, že tam im budú, bude poskytnuté vzdelanie, prístup k vode potravinám, toto by malo znížiť ich motiváciu odtiaľ odísť. A ďalej, čo sa týka e, zasa základných slobod právneho štátu, nezávislosti súdnictva, nedostatkov v antiteroristickej legislatíve, v slobode vyjadrovania, za, alebo ako tam bol trend za posledných 20, 12 rok, mesiacov, tak e, tak tiež sme mali e, vyhlásenie ohľadom vývoja udalostí v juhovýchodnom Turecku. Tam taktiež boli e, zatknutí novinári e, v tejto oblasti. Ja by som chcela zopakovať štandardné stanovisko komisie, ktoré je zastúpené vo vašej správe, že právny štát a základné práva sú základnými hodnotami, na ktorých sa zaklada Európska únia a sú jad, v jadre e, prístupového procesu. A čo sa týka kapitol 23-24, tak až otvoríme, tak to stanoví potom e, vyznačí to v podstate cestu, po ktorej by sa malo Turecko uberať a dúfame, že tam zaznamená Turecko pokrok, ktorý nutne potrebuje. Ďakujem ešte Katy, naša spravodajkyňa na záver. Ďakujem aj všetkým kolegom, aj komisii za vaše mnohé pripomienky. Otázka tu nepadla až toľko, len aby som sa vyjadrila k niektorým rýchlo. Ako povedal Hanži Georgiu, tak musíme aktualizovať situáciu vo svetle posledných udalostí. Samozrejme, sme to nemali čas. Niektoré otázky sa do správy nedostali. Nie, pretože si myslím, že by nebol dôležité, ale pretože som bola priestorovo obmedzená. Takže by som vás aj tenových spravodajcov chcela vyzvať, aby ste sa s nami stretli a aby sme to prebrali, aby to potom mohlo ďalej postúpať rýchlejšie než minulý rok. Bolo dobré, čo povedal pán Lambsdorff v tom zmysle, že čo týka analýzy, tam sa zhodnú politické skupiny v našom parlamente, ale ja mám trochu obavy, pokiaľ by si extrémna pravica myslela, že je to dobrá správa, Takže je dobré, že vidíme, že sú tu rozdiely medzi nami. A čo týka toho, čo podal pán Epiditios, chcel by som povedať, že turecký jazyk je oficiálnym jazykom Cyperskej republiky. To nie je nejaký názor, to je fakt. Ďalej, čo povedala kolegyňa Koraca Bild, súhlasím s tým, že táto kapitola už mala byť otvorená, ale máme určité dôvody, prečo sa aj vyžaduje otvorenie teraz a myslím si, že e, tieto dôvody nie sú správne. Táto kapitola mala byť otvorená už dávno. No a čo sa týka utečencov, tak e, som tu počul od pani Somers EPP, aj od pána Lambsdorfa, od kolegov zelených. Myslím si, že sa všetci zhodneme e, na tom, že tu mnoho kolegov, ktorí ukazujú prstom na Turecko, čo sa týka utečencov, aj Európska únia však musí si splniť svoju časť dohody. My už na rade sme sa dlho byli o tie 3 miliardy a ďalej, naďalej bola prevedená iba jedna časť tejto čiastky. Potrebujeme taktiež e, právne e, ustanovenia, pre, ktoré platili pre utečencov. No a myslím si, sa zhodneme, medzi politickými skupinami na tom, že netreba pochváliť tureckých obyvateľov za to, ako sa zachovali utečencom a za ich úsilí. To je všetko. Pán predseda, teším sa na odchádzajúci týždeň na prácu s kolegami. Ďakujem. Pozmenujúce návrhy môžete zasiahať do 23. februára do 12. Potom budeme tu diskutovať 15. marca. A teraz to bod uzatváram. A Prechádzame k správe pána Tenoka o Montenegre, pardon, o Čiernej hore. Ďakujem za slovo. Rok 2016 je veľmi dôležitý rok pre Čiernu horu, ale teraz táto krajina slaví 10-ročnú nezávislosť a blížia sa tam parlamentné voľby. Čierna hora sa nachádza uprostred kľúčových rokovaní, čo sa týka možného prístupu k NATO, čomu boli vyzvaní minulý rok. Čo sa týka e, pána mini, e, premiéra, tak teraz sa hlasovalo do vere vláde. E, nová vláda mala zahrňať členom rôznych politických skupín. Pros, prepašte, Charles, prosím, vy, ktorí chcete opustiť miestnosť, tak to urobte ticho a rešpektujte, že spravodajca sa vyjadruje. Ja samozrejme ako spravodajca vítam tieto rozhovory. Ja som optimistický a verím, že povedú k dobrej reakcii, tak aby to zaručilo slobodné a férové e, parlamentné voľby. Máme tu otázku ktoré treba riešiť, to otázka využívania štátnych zdrojov pri voľbách. A taktiež je to otázka členov opozície, ktorí by boli zodpovední za e, portfólio, portfólio ako je napríklad e, polnohospodárstvo, financie, vnútro a tak ďalej. To si myslím, že ukazuje, že opozícia skutočne je veľmi zaangažovaná. Čo sa týka Černej hory, tak e, zatiaľ bolo otvorených 22 kapitol. V roku 2016 otvoríme ďalšiu kapitolu Dúfam, že niektoré ďalšie uzavrieme. Ako návrh uznesenia hovorí aj správa komisie, tak e, dôležitou témou je organizovaný zločin. Napriek tomu, že situácia zlepšuje, zaznamenali sme pokrok. Vidíme, že bolo mnoho osôb obvinených, vrátane ľudí z vysokých krov, ktorí boli obvinení z korupcie a taktiež úrad prokurátora už sa celkom e, zabýval. Toto vítam. A taktiež som veľmi rád, že Čierna hora slúbila prostriedky, dotočné prostriedky na riešenie týchto otázok a že táto problematika je vysokou prioritou. Ďalej, čo sa týka nejakej protikorupčnej agentúry, tak sú tam určité pochybnosti, či má dostatok e, kapacít a dostatok zdrojov. No ale Čierna hora je skutočne malou krajinou, ktorá sa musí veľmi snažiť. A ďalej, čo sa týka vstupu Čiernej hory do NATO, tak Čierna hora e, skutočne ukážkovo zosúladila svoju zahraničnú politiku zahraničnou politikou EÚ a členských štátov EÚ a ukázala svoju odhodlanosť e, rokovať s príslušnými partnermi ohľadom relevantných otázok. Ďalej napriek tomu, že má Čierna hora hospodárske vzťahy s Ruskom, tak e, schválili sankčný program pre Rusko a taktiež sa pridali k nášmu programu EÚ pre boj proti terorizmu. Príde referendum ohľadom e, členstva v NATO. Ja si myslím, že to je vnútorná záležitosť e, Čiernej hory a Európska únia by sa do toho nemala miešať Avšak mali by sme si byť vedomí širšieho kontextu tejto diskusie, a taktiež externých, e, externého vplyvu. Som spokojný e, s návrhom uznesenia, ktoré máme dnes pred sebou a dúfam, že naprieč všetkým politickým skupinám v rámci nášho výboru budeme konstruktívne pracovať. Čierna hora naďalej je príbehom úspechu Západného Balkánu a ja som veľmi rád, že som to takto mohol eh, v mojom dokumente aj napísať. Ďakujeme, Charles, za tvoje vysvetlenie, ďakujeme za prácu, ktorú si odvedol v spolupráci s tými spravodajcami. Keďže máme trochu časový sklz, tak chcem kolegov požiadať, aby hovorili len minútu, ako prvý bude hovoriť pán Kovačev. Ďakujem. Najprv chcem pogratulovať pánu Tanokovi za vyvážený a konštruktívny prístup. Ja som už povedal, že Černá hora je príbehom úspechu na Západnom Balkáne, avšak udalosti posledných mesiacov prebehli tam násilné protesty na uliciach a tam sa ukázalo, že nikdy nemáte 100% záruku na úspech. Mali by sme naďalej spolupracovať tou krajinou, aby sa zaručilo, že budú rešpektované princípy právneho štátu a myslím si, že jeden z najdôležitejších je kompromis 2, kde e, odsudzujeme nedôverné hlasovanie v e, parlamente Čiernej hory, ktoré potom viedlo k prehádzaniu členov e, vlády alebo k zmene zloženiu vlády. Taktiež E, odsudzujeme e, tomu, že to, že v rámci protestov došlo k násiliu. Taktiež si myslíme, že úrad ombudsmana nemá dostatočné kapacity na to, aby sa mohol zaoberať účinným spôsobom s ťažnosťami, aby bol nezávislou štátnou agentúrou. A čo povedal pán Tenok, to sú dôležité dve veci. Čo sa týka vstupu Černej hory do NATO, tak v tom by sme mali povzbudiť a taktiež by sme mali pozbudiť ďalšie krajiny tohto regiónu, aby, urobili, aby taktiež zosúladili svoju zahraničnú politiku s politikou EÚ. Ďakujem. Pán Androlakis za analýzu DOC. Páni, to tu nie, ja prečítam, čo hovorí. Takže je dôležité, je dôležité zaručiť politickú stabilitu v Čiernej hore. Je dôležité, aby voľby, ktoré tam prebehnú, prebehli bez pochýb alebo nesúhlasu a musíme taktiež tam musí sa implementovať nový volebný zákon. Volebný systém musí byť preverený pred voľbami a potom musí byť na neho dohľadané, že riadne funguje v priebehu volieb. Úspešné voľby závisia od toho, či sú transparentné. Všetky politické strany v Černej hore by mali spolupracovať, aby implementovali volebný zákon. Chcem poďakovať spravodajcovi a tým spravodajcom za dobrú prácu. Čo sa týka kompromisného pozmyslu návrhu 11, potrebujeme vyvážený prístup to je veľmi dôležité, ale mali by sme zaručiť, že občania budú môcť konzumovať e, bezpečné produkty a že bude taktiež chránené zamestnávanie. Ďalej odsek 19, e, odsudenie násilia na ženách. Pani Doc mi to dala, ja sa k tomu dúfam môžem vyjadriť tiež. Takže Hovorí sa tam o, násiliu na, o násilí na ženách, o prístupe žien na pracovný trh, o účasti žien na e, práci v parlamente. A na záver biodiverzita oblasti Solana v Čiernej hore. Moje stanovisko. Ďalej ďalší bod, pani Doc alebo okrem toho by som chcel ešte poďakovať pánu Tenokovi. V kompromisnom sa návrhu vidíme, že Čierna hora zaznamenala pokrok, je príkladom ďalším krajinám na Západnom Balkáne a nemali by sme tento e, pokrok vymazávať. Bojuje sa tam proti korupcii, potrebujeme ďalší pokrok a ďalej dôležitosť sociálnych práv v prístupovom e, procese je veľmi veľká. A myslím si, že by sme mali podporiť pri hlasovaní e, kompromis 11, tam, kde sa hovorí o rešpektovaní práva, práv spotrebiteľa. A ďalej pozmeňujúci návrh 13 hovorí o zdaňovaní, ten je tiež dôležitý. Hovorí sa trochu navyše. Teraz bude hovoriť pán Radoš. Ďakujem. Chcem poďakovať pánu Tenokovi za túto skvelú správu a skvelú spoluprácu pri príprave kompromisných pozmenujúcich návrhov. Čierna hora na dobrej ceste v rámci integračného procesu a preto je dôležité, aby boli aj dobrým príkladom pre susediace krajiny, pre Kosovo, ktoré je vo veľmi ranej fáze prístupového procesu a taktiež pre Bosnu-Hercegovinu, ktorá včera e, podala žiadosť o členstvo. Práva menšín, e, sloboda, alebo e, slobodné médiá, boj proti korupcii, organizácie občanskej spoločnosti. Toto sú všetko body, ktoré patria do správy, sú to správne spomenuté. Správa toto téma musí byť presná a preto takto správa takáto je a preto je dobrá. Taktiež e, spravodajca hovoril o politickej situácii v krajine. Dúfa, že napätie po voľbách polaví a liberáli podporia túto správu. Ďakujem. Teraz pani Lunáček. Ďakujem ešte. Chcem za našu politickú skupinu poďakovať kolegovi Tenokovi za tie veľmi dobré rokovania, za to, že prijal mnohé naše pozmeňujúce návrhy, napríklad čo sa týka toho, že média alebo vyšetrovací výbor pre média má vo svojom zbore viac než 50 policajných úradníkov a um, prokurátorov. Myslím si, že toto nie je potreba, keď skúmať, ako fungujú médiá. A ďalej sú tu ďalšie body, ktoré tam boli pridané za nás. Taktiež všeobecné aspekty vodných elektrární, napríklad v Čiernej hore vidíme tak v podstate ekologickú krajinu, ale podľa mňa a podľa mnohých environmentálnych mimovládnych organizácií, už budem končiť, by v Čiernej hor na tom ešte mali popracovať. Čo týka NATO, tak určite by sa malo konať aspoň referendum. A dohodli sme sa pán na tom, že sa pozrieme na proces dialogu, ktorý momentálne prebieha. Po tom, čo bolo zamietnuté to hlasovanie o nedôvere, a uvidíme, ako to bude pokračovať tento týždeň. Toto je skutočne aktuálna téma, na ktorej sme sa dohodli, že to tam pridáme do textu možno na, e, pred budúcim týždňom, predtým, sa bude hlasovať vo výbore alebo potom na planárke. Ďakujem. Teraz Fábio na minútu. Ďakujem. A ja chcem poďakovať Kolkovi Tanokovi za jeho vynikajúcu prácu, a ide krajinu, ktoré sa venuje už, e, ktoré sa venuje už dlho, má v tom skúsenosti. Môžeme len potvrdiť tie body, ktoré spomená ako reforma verejnej správy a e, e, nesankcie v súvislosti s konfiškáciou majetkov eh, kriminálnych organizácií. Moja krajina má veľmi dobré skúsenosti v tejto eh, súvislosti s mafiou. Dal by sa o ne eh, oprieť. No a bol by som opatrný, pokiaľ ide o také veľké vítanie vstupu Čiernej hory do NATO. Myslím si, že v tomto momente by to mohlo zhoršiť konflikty Eh, z geopolitického pohľadu a skôr by som posilnil problém eh, vrtov v Jadranskom mori. U nás momentálne prebieha veľká eh, kampaň v Taliansku na túto tému a očakávali by sme aj súlad zo strany ostatných krajín. Ďakujem pekne, pán predseda. Na tomto zasadnutí sú najmä trom kandidátským krajinám. Bosne a Hercegovine ako novej e, kandidátskej krajine. Ja som rád, že Charles e, Tenok e, prináša dobré správy z Čiernej hory. Je to dobré pri príležitosti 10-ročného výročia ale predsa len kaž, z roka na rok zo správy na správu tu spomíname rovnaké problémy. Korupcia, právny štát, ľudské práva. A stále ešte tu je asymetrický e, obraz. Sú tu rôzne riešenia. Bolo by dobre, keby sme e, tu mali viac symetrie. Ďakujem, e, Tonino. Ďakujem pekne. E, správa pána Tanoka je vyvážená a spomína na, dobre naozaj body, kde e, došlo k pokroku, ale body ako silná korupcia, tie sú trošku rezistentnejšie voči reformám. 22 kapitol celkovo bolo otvorených v Montenegre a to poukazuje na postup krajiny Čierna hora eh, bola teda vyzvaná k pristúpeniu do NATO. Pre nás na Balkáne by to bolo dobré, keby tu mohla táto krajina pristúpiť. Eh, pred 50 ročami tu došlo k agresia v tejto časti kon, eh, kontinentov a teraz by napokon tu mohol vládnuť mier. Ale predtým treba ešte určité otázky objasniť. Čierna hora e, bude musieť ostraniť určité blokády v budúcich mesiacoch. E, sú tu potrebné sociálne reformy, ale aj takéto reformy e, treba spomenúť, že súvisia s postojom opozície. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne by som chcel odkázať na iniciatívu prekonať eh, aktuálnu politickú situáciu, krízu v parlamente v Čiernej, eh, Čiernej hore. V decembri bol zahajený politický eh, dialog so všetkými politickými stranami Treba povedať, že aj na základe eh, výzvy eh, predsedu parlamentu naša delegácia sa zúčastňuje ako pozorovateľ eh, tohto procesu. Dialog prebieha zatiaľ teda konštruktívne a účastníci hľadajú spôsob, ako E, vystúpiť z tejto momentálne zložitej situácie. A pokiaľ ide o konferenciu 27. E, januára, e, treba tiež povedať, že premiér opozičným stranám ponúkol 5 ministerských miest, čo mu zabezpečilo podporu jeho vlády. Takže čo tu vnímame za posledné tri týždne je intenzívna diskusia s opozíciou, ktorá teda obsahuje aj e, protinávrhy, aj riešenie otázky e, štátnych e, podnikov, takže táto diskusia práve prebieha a 19. februára v piatok by malo dospieť k rozhodnutiu, takže keď budete o vašej správe hlasovať, už to bude známe. Pokiaľ ide o Mnichovskú bezpečnostnú e, konferenciu, premiér Čukanovič e, grat... E, gratulovalo sa mu aj k teda, tej pozvanke do NATO, ale on tiež povedal, že teraz začína rozhodujúca fáza, pokiaľ ide o právny štát EÚ. To musí vnímať teraz konštantné zlepšovanie v oblasti kapitol 23 a 24 a bolo spomenuté, že aj na to sa bude zaoberať e, situáciu právneho štátu e, počas prístupových rokovaní k NATO. Ďakujem veľmi pekne. Eh, Charles, k ďalšej dobrej správe na tému Černej hory. Prediskutovali sme aj jednotlivé prvky. Čierna hora je najvyspelejšou krajinou, ktorá sa snaží pristúpiť na budúci týždeň, sa bude hlasovať 23. v marci sa bude hlasovať o správe na plene. Prejdeme teraz k poslednému bodu dnešného e, dopoludnia. Správa o Macedónsku. Ivo Vajgl je našim spravodajcom vo veľmi zložitej situácii pre túto krajinu e, z domáceho hľadiska, ale aj celkového kontextu migračnej krízy. Takže Ivo, e, prosím ťa o briefing na tému kompromisov, ktoré si docieril s kolegami. Chcel by som začať s krátkým komplimentom a to predsedovi za spôsob, ako vedie dnešné zasadnutie. Je dôležité viesť e, zasadnutie tak, aby normálna demokratická diskusia mohla vyvstať. Ďakujem vám pekne za to. Macedónsko, ako už e, často stojí na dôležitej politickej križovatke momentálne táto správa tu nemôže popísať celú komplexitu eh, situácie, spomína naliehavosť situácie, eh, to, že Európsky parlament musí byť otvorený voči európskej perspektíve eh, pre Macedónsko, ale Macedónsko sa musí viac posnažiť, aby sa táto perspektíva aj zrealizovala. Dnes Macedónsko stojí pred rozhodnutím, či politické strany ktoré podpísali dohodu s Prížinou, či sa im podarí ju naplniť. E, táto správa je správa komisie. totiž pre ďalšiu európsku perspektívu a začiatok prístupových rokovaní e, kladie e, E, si za podmienku naplnenie tejto dohody, teda hlboké hospodárske reformy, reformy v oblasti mediálnej slobody a práv menšín, ako aj ďalšie témy, o ktorých e, už diskutujeme e, dlho. V apríli má padnúť rozhodnutie týkajúce sa teda hodnotenia EÚ či sa vytvorili podmienky e, preto, aby sa teda konali e, voľby tak, ako sa to e, dohodlo v Príziňu. Je dôležité, aby sa tieto podmienky dodržali. Je dôležité, aby sa vytvorili aj regulárne hlasovacie zoznamy. Dôležitá bude aj úloha médií. A dôležité bude aj e, preskúmanie e, e, aféry okolo odpočúvania v telekomunikáciách. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí prispeli eh, s pozmeňovacími návrhmi. Chcem poďakovať eh, všetkým tieňovým spravodajcom a očakávam, že aj v budúcnosti naša spolupráca bude takáto eh, konštruktívna. Ďakujem veľmi pekne. Slovo pán Peterle, ďakujem pekne. Ďakujem Eh, pánovi spravodajcovi. Táto správa sa eh, v tomto roku musí sa oberať dodatočným eh, prvkom, a to politickou krízou, ktorej, ktorej dopadom bude vlastne dodržiavanie dohody s prizinou. Dúfajme, že e, krajina obstojí aj v tejto skúške. Ďakujem. Ďakujem, teraz e, tu nakelám. Chcem povedať, že toto je e, konštruktívna práca, konštruktívny prístup spravodajcu sa naozaj zaoberá budúcnosťou, a venuje sa pritom aktuálnym problémom a nedostatkom. Myslím, že je dôležité e, mať tú vyváženú správu, ktorá uznáva aj to, čo Macedónsko dosiahlo, tie reformy, ktoré vykonalo a spomína aj aktuálne problémy. Dôležité je, aby bilaterálne otázky sa e, už e, nepoužívali na bránenie prísobovému procesu pretože bude veľa príležitostí na riešenie e, problémov. A pokiaľ ide o nastavujúce voľby a dohodu, ku ktorej e, došlo, povedal by som, že e, príprava spolahlivých voľbných zoznamov je veľmi dôležitá. Dôležité je aj, aby obe strany eh, pracovali na svojej politickej kultúre, eh, eh, tolerancie a tiež treba aj spomenúť pozitívny, inkluzívny prístup kolega Vajla, ktorý bol otvorený rôznym citlivým otázkam a korektúram. Ďakujem pekne. A teraz napokon Richard, jeden z uh, negociátorov. Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že môžem spomenúť, že uh, spolupráca s našim uh, kolegom Pajglom bola vynikajúca. Aj teraz pánom uh, Kukanom z EPP s ostatnými uh, tri body chcem len spomenúť Uh, Mm, pokiaľ ide o správu, moja skupina sa rozhodla snažiť sazovať e, sa to, aby Európsky parlament sa e, pridal k záverom rády, čo už je. Myslíme si, že sú to veľmi citlivé rozhodujúce časy pre túto krajinu a preto je dôležité, aby Európa e, hovorila jedným hlasom a preto sme za plnú implementáciu dohody s Prížiňou e, veľký postup v oblasti reformných priorít. Ja dúfam, že nás postupia aj ostatné, e, podporia ostatné skupiny. Pán Weigl e, v tejto súvislosti má k dispozícii kompromisné návrhy. A pokiaľ ide o voľby, nie je žiaden dôvod ich dátum posúvať na neskôr. Pán Kukan, pán Weigl a ja sme boli v krajine a videli sme, že sú tam možné krátkodobé zmeny a zmeny doby, ktoré môžu prebehnúť, zmeny, ktoré môžu prebehnúť okamžite a môžu sa tým zabezpečiť spravodlivé a slobodné voľby. A napokon preskúmavanie politickej e, korupcie a e, veľké volebné podvody. Nemali by sme podceňovať závažnosť e, situácie v tejto súvislosti a dúfajme, že budeme môcť prispieť k riešeniu tejto situácie. Ďakujem. Teraz pán Džambacký. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem eh, kolegovi Vajglovi, eh, nášmu spravodajcovi, eh, pánovi Tanakovi. Ďakujem za kompromisy, ktoré sa podarilo dosiahnuť. Táto e, správa je veľmi dôležitá pre európsku perspektívu Macedónska. Je aj dôležité, aby táto krajina pristúpila k EÚ. Predsa len tu zostávajú ešte tie aspekty, ktoré sa nedostali do správy. Nimi sú e, práva občania, občanov na E, teda zhromažďovanie sa, rôzne politické práva, tie sa nedostali do správy. Ja dúfam, že na budúci, že, že budúci rok sa dopracujeme k väčšiemu pokroku v tejto oblasti. Ďakujem, pani Sakorafi. Ďakujem. Chcela by som poukázať ešte raz na to, že Európska komisia a Európsky parlament by vlastne mali hodnotiť e, negatívne dodržiavanie e, kritérií. Koránske kritéria e, celkom zrejme dodržiavané nie sú. A dohoda z júna júla tiež ešte nie je jasné, či sa dodržiava. Európska diplomácia nedocielila nejaké úspechy. A ja by som chcela povedať ešte raz na to, že je dôležité, aby sme e, tu e, používali správne názvy a aby e, sa týmto nerozduchával nacionalizmus. treba naozaj podporovať e, dobré susedské vzťahy. A otázka názvu nie je bilaterálnym problémom, ale otvorená medzinárodná otázka. E, jediný, jedinou možnosťou sú rokovania e, na úrovni OSN a ide tu o dobré susedské vzťahy. Ďakujem. Veľa bodov, ktoré som chcel spomenúť, ja už spomenuli kolegové, takže ja môžem byť naozaj stručný. V prvom rade ďakujem spravodajcovi za jeho veľmi vyváženú a trpezlivú e, spoluprácu, aj keď to nebola teda najľahšia téma e, z tých e, prístupových krajín. Obvykle sa teda zdráham, ale súhlasím s kolegom Howitom, že v tomto prípade má zmysel pridržiavať sa návrhov, záverov rady, má to teraz zmysel. Uh, ale ešte som chcel spomenúť otázku názvu. Bol som veľmi trpezlivý s našimi greckými kolegami pri predchádzajúcej tureckej správe, ale toto je naozaj medzinárodná otázka, ale je v rukách gréckach e, e, túto bublinu zmenšiť a odstraniť ju. Je to otázka politickej vôle. Viem, že je to zložité, ale myslím, že by tam mala byť politická vôľa ak chceme e, prístupenie Macedónska. Pán Epidideos. Ďakujem. A ja by som chcel e, poďakovať za spôsob, ako náš kolega viedol e, diskusie prácu na túto tému. Fárom eh, však nesplňa podmienky eh, na pristúpenie do EÚ, ale niektorí ľudia sa schovávajú eh, za to, že je tu tento umelý problém, tento spor pre, medzi Gréckom a Macedónskom. Ale pre nás je to veľmi dôležitý problém Tajvan e, nie je demokratickou republikou e, Čína, ale Tajvanom. E, podobné je to aj v prípade Nemecka či Veľkej Británie a používanie názvu Anglicko. Nemecké, východ Nemecko sa nazývalo DDR niečo ako bývalá republika Macedónsk Fajrom. Pán eh, eh, Haustein svojho času hrozil, že nebude eh, financovať krajinu, ak by sa nazývalo Východné Nemecko Nemecko. Ak meno teda nemá žiaden význam, tak prečo Nemecko sa teraz nenazýva Pruskom, nenazýva Pruskom teda región Berlínu a Brandenburska, takže názov je veľmi dôležitou otázkou. Je to na Fajrome, aby vyriešil problém a nie na Grécku gospodine Plenković, čestitam kolegi Vajglu na odličnom izvješću i slažem se. Ďakujem. Chcel by som poďakovať pánovi Vajglovi za vynikajúcu správu a plne s ním súhlasím v tom, že Macedónsko je krajinou, ktorá urobila najväčší pokrok, pokiaľ ide o harmonizáciu legislatívy s európskym AKI. Je to e, správne. Správne je, že e, Macedónsko patrí k piatim krajinám v Európe, ktoré majú najsilnejší ekonomický rast a tiež je krajinou, ktorá e, úspešne e, e, riadi migračnú krízu. 800 tisíc migrantov prešlo v Macedónskom. A tiež treba povedať, že Macedónsko je krajinou, ktorá chráni vonkajšie hranice EÚ. Treba pokračovať teda v týchto rokovaniach. Voláme na, na radu, aby tak urobila a chceme, aby sa vy, e, vyriešila bilaterálne e, otvorená otázka, podobne ako tomu bolo v prípade Chorvátska a Slovinska a Srbska a Kosova. E, chcem tiež zdôrazniť význam aprílových volieb, ktoré budú dôležité pre stabilitu Macedónska, pre implementáciu reforiem a pre európsku cestu tejto krajiny. Tonino. Vajglu na kvalitetnom izvješću i objektivnom sažimanju zaista... Ďakujem aj za túto veľmi kvalitnú a objektívnu správu. Naša diskusia sa síce možno uberá stále tým istým smerom, ale hlavný spor ešte stále zhoršuje situáciu v krajine. Ja chcem oceniť úsilie kolegov, ktoré odvedli v snahe zlepšiť vzťahy medzi vládnou stranou a opozíciou v krajine. Je tu totiž možnosť, že Európska únia zabráni zhoršeniu situácie, ak poskytneme Skopie dobré možnosti. Jedným spôsobom, ako to dosiahnuť je e, na pomoc riešeniu migračnej krízy Macedensko je malou krajinou, ale čili obrovským interným problémom vo veľmi napätom geopolitickom prostredí sú tu obvinenia nezákonného sledovania občanov, taktiež e, rozšírenej korupcie a podobne. A to spôsobuje e, veľké rozpory v spoločnosti. Preto nedostatek politického konsenzu by ešte e, prehlbil tento problém a znížil možnosti vyhliadok do budúcna. Pán Tánok, um, Veľká Británia, na rozdiel od tvrdenia greckých uh, kolegov, Veľká Británia sa nenazýva Veľkou Britániou preto, že sme veľkou, ale preto, že uh, nás tak nazvali uh, starí Rímania. Nijak to nesúvisí so Severným Írskom. Um, my si nejako nemyslíme, že by Bretónsko vo Francúzsku nejako ohrozovalo našu existenciu. A nechceme sa tým názvom Belka nejako odlišovať od Bretónska. Macedónsko eh, je eh, vo svojej ceste k EÚ ehm, naďalej v dosť zložitej situácii. Eh, nedávne ehm, ťažkosti spojené s pristahovalectvom sú veľkou skúškou tejto krajine. Chcem oceniť prácu mojich kolegov Kukana, Hawita a Weigla vo, vo formáte trojky, ktorá mala následok dohodu z júla čo sa týka spoločnej zodpovednosti vo vláde, ešte stále je tu isté, že mnoho víziev, ktorým čili táto malá ostrovná krajina, boj proti organizmom zločinu, korupcii, ako aj podpora eh, veľmi krehkých eh, medzietnických vzťahov. Podľa mňa Macedónsko si zaslúži byť začlenené eh, pevne do euroatlantických štruktúr. Chcem sa obrátiť na našich gréckých kolegov, aby celá Helenská republika stiahla svoje veto Eh, týchto rokovaní, aby mohli čo najskôr začať. Ďakujem pekne. To je naozaj ako encyklopédia názovou. Lojza, prosím nás len dve vety. Ide o faktickú poznámku. Dvaja z našich kolegov totiž sa opäť vyjadrili, že Republika Macedónsko firom nesplňa podmienky členstva. Ja by som chcel pripomenúť, že my tu nehovoríme o podmienkach plného členstva, hovoríme tu o podmienkach otvorenia rokovaní. Tereza Morano, prosím v mene komisie, maximum 2,5 minúty. E, ďakujem. Chceme oceniť toto uznesenie o správe z roku 2015 o Republike Macedónsko. Považujeme to za vyvážené a v súlade s našimi závermi, ako viete, minulý rok bol poznažený e, najzávažnejšou politickou krízou, ktoré krajine čilo od roku 2001. E, ďalej to ešte zhoršilo zverejnenie obvinení zo sledovania a tiež e, tvrdení, že do korupcie v krajiny sú zapojené najvyššie politické štruktúry. Vyžaduje si to dvojitý prístup. Jednak politická dohoda všetkých politických predstaviteľov, toto sa podarilo vďaka zásahu aj komisára Hána a neostalému úsiliu troch poslancov Európskeho parlamentu, pán um, Vajgla Kukana Hovita, čo si veľmi ceníme. Niektoré záväzky sa podarilo splniť v stanovenej lehote, v iných oblastiach ešte bude potrebné úsilie paralelne k tejto politickej dohode. Um, bolo potrebné riešiť systémové um, oblasti. Aj k tomuto predložila komisia návrh v júni a skonštatovala, že aj tento proces by sa mal urýchliť v tejto chvíli koncom tohto týždňa, predtým, než sa 24. februára mm, rozíde parlament komisia spolu s US, ako povedal pán Bajgl, zaujie stanovisko k tomu, či podmienky e, na právoplatné voľby 24. apríla budú vytvorené alebo nie. Ako povedal pán Howitt, je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby naše inštitúcie vyslali jednoznačné posolstvo všetkým stranám a podľa nášho balíka o rozšírení minulého novembra komisia bude nadalej monitorovať, či dochádza k implementovaniu politickej dohody a či sa podarilo dosiahnuť významný pokrok v plnení spomenutých štyroch priorít. Komisia to prehodnotí opätovne po voľbách a bude Európsky parlament potom náležite informovať. Ďakujeme pekne. Ešte Ivo, úplne na záver. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa vyjadrili v diskusii. Najmä chcem spomenúť, že táto citlivá situácia v Macedónsku už niekoľko mesiacov si vyžaduje veľmi intenzívnu prácu a tiež e, akúsi intervenciu komisára Hána. A myslím, že by bolo správne, ak by sme prejavili svoju podporu a tiež vyslovili spokojnosť s prácou pána komisára Hána, ktorú odviedol. Chcel by som sa poďakovať kolegom z Grécka predovšetkým tu v Európskom parlamente za ich konštruktívnu diskusiu. Bolo tu menej nejasností ako inokedy v tomto prípade je síce jasné, že v niektorých veciach sa nezhodneme. A táto diskusia bola v porovnaní s minulými, na ktorých som sa nezúčastnil, o mnoho tolerantnejšia a tvorivejšia. A za to sa chcem všetkým poďakovať. Ďakujeme pekne, kolega Weigl. A ja teraz poviem pár slov v chorváčtine, pretože som veľkým priateľom Macedónska. Myslím si, že situácia v krajine sa musí stabilizovať, že politická kríza sa musí získať pod kontrolu. Krajina sa musí opäť pohybovať smerom k EÚ. Včera som hovoril so zastupcom ESVČ. pri Macedónsku a opýtal som sa, či sa vie, ktorá krajina v roku 2000 už bola um, pripravená parafovať uh, túto prístupovú dohodu k EU. Pred 16 rokmi už vtedy bola Čierna hora pripravená. Musíme sa teda naozaj snažiť o pokrok, aby Macedónsko naozaj bolo na tejto ceste. Chcem sa ešte raz poďakovať aj Vovi Vajglovi, aj vedúcem delegácie a všetkým, ktorí sa zúčastnili rozpravy. Budeme ďalej pokračovať o 15. hodine s predsedom výboru eh, pre zahraničné veci a obranu izraelského knesetu. Ďakujem.